Thank you very much for coming so early, despite... Som veľmi rád, že ste sa dostavili napriek bohatému nočnému životu v Bruseli. Som vďačný za to, že môžeme začať práve týmto bodom. Totižto, ako viete, každý rok sa podáva všeobecná správa je teda o výročnú správu, ktorá sa týka spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Predseda výboru AFET je tradične správodajcom pre túto správu. To znamená, že my pripravujeme túto správu a v posledných dňoch sme vypracovali pracovný dokument, ktorý je predmetom diskusie nie je vôbec úplný a samozrejme je tam snaha zamerať sa na isté ťažiska a je tu možnosť hovoriť o rozličných krajinách. Bol by som veľmi rád, keby kolegyne, kolegovia práve z národných parlamentov v rámci diskusie ako najbližších dňoch a týždňoch eh, mohli predložiť komentáre a pripomienky, ktoré sa budú týkať toho, ako ešte skvalitniť túto správu. Preto by som chcel hneď na úvod povedať, že vás srdečne vyzývam, aby ste čo najrychlejšie zaujali stanovisko, aby ste nám ho doručili, aby som potom konečnú verziu správy mohol naformulovať. To znamená, že teraz sme na začiatku nového vývoja, pokiaľ ide o interné otázky EÚ, ako aj pokiaľ ide o externé výzvy. A myslím si, že skutočne je na čase vyvodiť isté závery, aby sme diskutovali o ťažiskách, na ktoré sa musí zameriavať Európska únia. Myslím si, že Európska únia musí v prvom rade zlepšiť svoje vlastné štruktúry. V posledných rokoch sme pracovali na vybudovaní ESVČ. Myslím si, že to prebehlo celkom dobre. Ale samozrejme sú tam ešte určité nedostatky, ktoré je dôležité odstrániť. Pokiaľ ide o samotnú štruktúru ESVČ, ako aj pokiaľ ide napríklad o otázky toho, ako môžu konať jednotlivé delegácie z politického hľadiska, ktoré nastupujú v zahraničí. Takže toto je jeden z tých zásadných bodov. Myslím si, že ale zároveň môžeme skonštatovať, že pokiaľ ide o tie synergické efekty, o ktorých sme čiastočne včera, včera diskutovali, e, musíme ich samozrejme dosiahnuť v tejto oblasti. Pokiaľ ide o túto pozíciu, Mohli by ste prosím práve tam vy ukončiť vaše diskusie? sehen beispielsweise, Takže momentálne si uvedomujeme, že pokiaľ ide o synergické efekty, ktoré sú vlastne dôvodom, prečo bol vybudovaný ESVČ, a prečo vlastne vysoká predstaviteľka je vlastne podpredsedničkou komisie a predseda Rade ministrov zahraničných vecí. Tam ešte nie je všetko zabezpečené v tejto oblasti. Je to teda tá fáza výstavby a samozrejme je to otázka politickej vôly. vôle. V minulosti to bolo tak, že vysoký predstaviteľ bol iba vysoký predstaviteľ a nevnímal to, že má nejaké úlohy na úrovni komisie nikdy sa nezúčastnil vlastne na zasadnutí komisie, čo potom viedlo k tomu, že pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, dalo by sa vlastne povedať, že Spojené kráľovstvo vlastne nemalo komisára. A je to tak, že kabinet sa vlastne nejakým spôsobom nezapájal do práce, práce komisie, takže dalo by sa povedať, že Spojené kráľovstvo nemalo 5 rokov komisára. Dobre, možno, že tam bola politická vôľa, aby sa to vyvíjalo takýmto smerom. A keď si pozriem, ako sa tvári Joffrey, tak ten sa usmieva, nie je zhrozený. Ale keď tu vlastne máme takú hybridnú situáciu, že veľká časť extrémistiaho sú politikou spoločenstva, o ktorej sa rozhoduje na úrovni komisie, napríklad rozvoja politika, susedská politika, obchodná politika, politika rozširovania, aby som spomenul určité príklady. tým, že som hovoril už aj o obchodnej politike, radšej to zopakujem. Takže ide o to, že sú to isté nástroje a keď sa pozriem na druhú stranu, tam, kde to ide viac smerom bezpečnostnej politiky, tam je to skôr um, supranárodná vec, takže ide o to, ako tieto dva prístupy zlúčiť. Práve preto sa vytvorilo, vytvorila takáto pozícia, aby v rámci jednej osoby sa to všetko spájalo a pokiaľ ide o ESVČ, aby ten, to nemenil ehm, právomoci. Toto je nevyhnutné z toho hľadiska, aby tu bola istá pružnosť aj v rámci obsahov, aby vlastne sa zabezpečilo prepojenie medzi oblasťou spoločenstva a supranárodnou komponentou. Takže ide o to, ako to dosiahnuť a keď skutočne chceme mať jednoliatú politiku. A ja by som ešte chcel povedať, že je to dôležité z jedného dôvodu. Keď teda zažívame to, že autoritárne režimy, ako napríklad Rusko alebo Čína, majú tak povedať jednoliatú politiku, že vlastne aj najmenšie rozhodnutie o investíciách v zahraničí sa hodnotí so, z hľadiska externých politík, keď majú takúto e, komplexnú stratégiu, tak ide o to, že demokracia je veľmi znevýhodnená z tohto hľadiska, lebo u nás je to tak, že sme slobodnou demokratickou spoločnosťou, kde máme slobodné podniky, z podnikateľského hľadiska a sami oni rozhodujú o svojich investíciách a ide o to, že dobre, ako istý, istý taký viditeľný príklad je energetika, je tu teda určitá snaha, ako zabezpečiť istú mieru jednoliatosti, ak sa to pohybuje v rámci spolo, e, slobodnej spoločnosti. A preto aj na politickej úrovni sa musíme snažiť prepájať tieto veci, a to preto, aby tam nedochádzalo k nejakým protichodným tendenciám. A keďže máme tu rozličnú mieru právomoci, tam v tej prvej oblasti, o ktorej som hovoril, tam rozhoduje komisia, v druhej oblasti rozhoduje rada. Je dôležité, ako vlastne využiť tento pomocný nástroj ESVČ a prostredníctvom neho to všetko spojiť. Mám pocit, že pokiaľ ide o novú vysokú predstaviteľku a podpredsedničku komisie, že ona práve toto má v úmysle. Samozrejme chceme jej pomôcť, aby dostala potrebné nástroje, ktoré sú nevyhnutné. Je tu aj o politickú podporu na dosiahnutie týchto cieľov. Tu ide samozrejme nielen retorické otázky, ale aj finančné otázky týkajúce sa EÚ, bo to je skutočne veľmi taká slabá oblasť, ktorú máme a je dôležité na tom popracovať. Keď totižto v 99. nastala kríza komisie a tam sa prijalo prijal také rozhodnutie, taká štruktúra, že vlastne rozhodovanie trvá veľmi dlho. Pokiaľ ide o regionálnu politiku, tam ešte by to bolo akceptovateľné, keďže to sú interné záležitosti. Ale keď ide o finančné prostriedky, ktoré sa týkajú pomoci zahraničiu a ak z časového hľadiska sa neposkytnú tak, ako to bolo stanovené, tak vlastne sú to vyhodené finančné prostriedky keď vlastne dnes diskutujeme a chceme poskytnúť pomoc a pomoc sa poskytne o rok, rok a pol, tak vlastne to nemusíme ani posielať. Ja, sú tu mnohé takéto príklady. Že to znamená, že máme tú kontrolu a je dôležité ako zabezpečiť to, aby sme dokázali čo najrychlejšie a najefektívnejšie pôsobiť prostredníctvom opatrení a myslím si, že tu je dôležité, aby sa viedla intenzívna diskusia na úrovni rady a parlamentu musíme sa zamýšľať nad tým, čo sa má zmeniť, aby vlastne tá prúžnosť pre vysokú predstaviteľku v oblasti externých politík sa zlepšila. Potom je tu aj otázka finančných nástrojov, hodnotiacich nástrojov, súdskej politiky a tak ďalej. No a potom druhá vec. Ide o to, že pokiaľ ide o členské štáty a my potrebujeme ich pomôcť, musíme im pripomenúť, že v zmluve sa zaviazali k tomu, že lojálne a aktívne budú podporovať externé politiky EÚ. No a musím povedať, že niekedy mám pochybnosti, či to tak vôbec funguje a či jednoducho ešte stále je to tak, že niektorí ministri zahraničných vecí si nezosúladia svoje teraz náštevy a aktivity a či to nepodkopáva to celkové úsilie. Čo považujem za dôležité na základe vývoja poslednej doby, aby sme sa teda zapodievali istými záležitostiami. To znamená, že tu ide o medzinárodné právo a o ten poriadok, ktorý chceme zabezpečiť v EÚ na základe medzinárodného práva. Ide o to, ako to presadzovať vo svete. Myslím si, že sa nachádzame v situácii, že diskusia, ktorú vedieme, momentálne sa netýka iba Ukrajiny a vnímame to tak, že prostredníctvom helsinského nástroja a iných nástrojov sme mali jasnú pozíciu, ktorej sa zatiaľ držal každý, v tom zmysle, že územná celistvosť, ako aj sloboda každého štátu, aby suverénne a slobodne rozhodoval o tom, aké dohody a zmluvy chce uzatvárať, vidíme, že nie je tu ochota akceptovať zo strany jednej, jednej veľkej európskej krajiny na východe takýto postup. No a tu potom nastáva situácia, že sa vlastne vraciame k tým klasickým e, pozíciám mocenskej politiky 19. a 20. storočia. No a to je veľmi výrazná zmena prostredia. 25 rokov sme vychádzali z toho, že všetky konflikty, či už na úrovni EÚ, alebo OBSE, alebo Rady Európy, pokiaľ napríklad e, diskrimináciu menšin, že je možné práve na týchto úrovniach riešiť tieto problémy. Vychádzali mi z toho, že pokiaľ ide o dohu medzi Ruskom a NATO, sú vyriešené vzťahy medzi Ruskom a NATO a môžeme takto riešiť konflikty v rámci diskusie. Musíme skonštatovať, že sa to spochybňuje. Pokiaľ ide o mierové mechanizmy riešenia konfliktov, ktoré sa vybudovali, sa nahrádzajú prostredníctvom tej pozície, že áno, môžete to mať isté historické nároky, alebo ak údajne ide o porušenie bezpečnostných záujmov, a že vtedy môžete postúpať podľa tých starých princípov a ako keby ste mali možnosť neriadiť sa existujúcimi dohodami. Toto je skutočne veľmi závažný vývoj a ak toto budeme akceptovať, tak potom môžem vám vymenovať 100 miest, kde by mohla vzniknúť vojna v Európe, lebo samozrejme historického hľadiska môžu existovať určité nároky alebo nespokojnosť e, s istým vývojom v posledných 10 ročiach. No a toto sme považovali v 21. storočí za ukončené, pokiaľ ide o vývoj historického mieru ale pokiaľ ide tieto myšlienky bez operačných, operatívnych možností, to bolo veľmi dôležité, predsa tu boli tie základy pre mier a medzinárodné právo, to, tak, tak sme to vybudovali. A ak tieto, ide o to, ako zabezpečiť operatívnosť týchto aspektov medzinárodného práva. Ja si myslím, že neexistuje žiaden dôvod, bez ohľadu na to, aká kritika existuje z ruskej strany. Neexistuje tam podľa mňa žiaden dôvod na opodstatnenie nasadenia ozbrojených zložiek a myslím si, že toto je vec, ktorou sa musíme zapodievať, pokiaľ ide o to, ako vlastne presadzovať medzinárodné právo v Európe, ale aj vo zvyšku sveta. A ja si myslím, že musíme v tejto súvislosti zdôrazniť, že keďže nastal tu istý vývoj, a musíme skonštatovať, že jednoducho máme tu opätovne vojnu v Európe. Jedna krajina zautočila na druhú vojenskými prostriedkami a to je vojna. Myslím, že Karl Schwarzenberg o tom včera hovoril v rámci svojho vyjadrenia včera. No a to teda znamená, že musíme mať politiku, ktorá sa bude týkať následovného. Ako môžem zabezpečiť svojich vlastných členov? To potom podľa môjho názoru znamená, že na to, ako základ kolektívnej bezpečnosti bude opätovne nepostrádateľné. To sú veci, na ktoré sme už zabudli. Na to samotné tiež. Sme sa zamýšľali nad vecami vo svete, ale nie nad, nad tým, čo sa deje u nás. No a to zároveň znamená, že aj keď kritizujeme USA v mnohých oblastiach, ako ide o ochranu údajov, ide o to, že musíme si uvedomiť, že USA je veľmi dôležité z hľadiska Európy a ide o to, že kolektívnu bezpečnosť môžeme dosiahnuť iba v rámci spolupráce s USA. No a toto je zároveň otázka, ktorá sa týka súdržnosti Európskej únie. To znamená, že Európska únia ako aj NATO si musí vyjasniť to, že každý člen Európskej únie trvalo, musí mať rovnaký pocit bezpečnosti. Nemôže mať v Európe štáty, ktoré budú žiť v rámci prostredia horšej kvality bezpečnosti. Ináč inštitúcia, ako je teda, ktorou Európska únia nemôže fungovať. No a ak toto bude ďalej pokračovať, a ak Rusko bude ďalej pokračovať v rámci rozličných vojenských cvičení, manévrov, môže nastať v túto zimu istá situácia, kde dohoda medzi NATO a, e, NATO a Ruskom z 97. jednoducho nebude môcť byť dodržaná. Doteraz sa to dodržiavalo napriek e, propagande. Tam sa dohodlo, že nebudú žiadne stále E, základne to, na východ od Laby. To, Labe, to je dohoda z 97. a to platí dodnes. To, o čom sa diskutovalo vo Velse na Rade NATO, tam sa hovorilo o tom, že bude tam určitá rotácia, aby vlastne sa dodržal prach tejto dohody. No uvidíme, ako dlho to bude fungovať, uvidíme, ako sa k tomu postaví Moskva, o toto všetko bude závisieť. No a ja mám pochopenie preto, že polskí, litovskí, lotišskí a estonskí priatelia mi hovoria, ty ako Nemec by si predsa to mal chápať. Totiž britskí, americkí, francúzskí vojaci v západnom Berlíne, belgickí, holandskí a kanadskí vojaci jednoducho boli ozbrojení pre prípad ruského útoku na západný Berlín alebo treba za Britániu. Takže toto bola garancia pre mier a vlastne to bol aj základ pre nemeckú jednotu. A teraz to polskí priateľmi jasne povedali, že my chceme mať tú istú mieru ochrany ako určitá zábezpeka, základne ako zabezpečenie, nie ako agresívny prvok, aby sa dodržal eh, článok 5, pokiaľ ide o poskytnutie pomoci. No a to je vlastne tá situácia 89. pokiaľ ide o vzťahy Polska, Západného Nemecka. No a mňa nenapadajú žiadne argumenty proti takéto požiadavke. To isté sa týka toho, keď diskutujeme o záväzku ohľadne poskyt, poskytnutia pomoci je to teda otázka aj európskej solidarity a myslím si, že takáto strategická diskusia je na čase a v najbližšom pol roku sa budeme musieť intenzívne pripraviť a iste sa to bude týkať aj národných parlamentov, lebo predovšetkým tu ide o, o to, ako musia konať národné vlády. No a summit v júni sa budem musieť zaoberať eh, bezpečnostnou a obranou politikou. Ide o to, ako budeme reagovať. Moment, eh, v, moment, v okamihu eh, studenej vojny Spolková republika Nemecko, teraz západ Nemecko malo 3500 funkčných tankov, teraz máme 250, ktoré ale nefungujú. A obávam sa, že toto sa týka mnohých európskych armád, Máme armády v rámci EÚ a NATO, ktoré majú overhead náklady, prevádzkové náklady o výške 70-80 To znamená, že nie sú, ne, ne, nemajú, nie sú v stave akčne pôsobiť, snažia sa iba udržiavať. U nás povedali, niekto sa chválil tým, že e, u nás je to iba 48% v Nemecku. Ja som povedal, že keby to bol súkromný podnik, tak ten musí ohlásiť bankrot. No a, a máme Európsku obranú agentúru, ktorá má koordinovať výskum a obstarávanie pracuje 150 ľudí a to gremium, ktoré správuje 150 tých, tých, tých 250 tankov a majú zabezpečovať obstarávanie. Tam pracuje 5000 úradníkov a nemajú tam žiadnu prácu. A to sa týka prakticky každého členského štátu. 5000 ľudí, ako by sa nič nezmenilo. No a vedie to potom k tomu, že sú tam také výsledky, že členské štáty EÚ asi 50 eh, svojich nákladov vynakladajú iba 50% toho, čo vynakladajú na obranu USA, ale máme podstatne slabšie efekty, lebo teda účinok toho, lebo nemáme tu synergické efekty. E, sú tu pritomní takí, ktorí sa zúčastnili projektu A411 transportné lietadlo, sú do toho zapojené každé, e, viaceré členské štáty, každý si postavil za vlastný, každý výbor pre obranu, v každom úrade pre verejné obstarávanie, tam boli také požiadavky, v konečnom dôsledku nebolo možné vytvoriť to lietadlo, lebo nesedili jednotlivé parametre. Toto by sme mohli považovať priam za vtip, ale uh, je to vec, ktorá stála miliardy a podobné príklady by som mohol uvieť, sú to tisícky projektov. Lepšie ako ja viete práve vy, že pokiaľ ide o teritoriálnu schopnosť obrany, hovorilo sa, že ju už nepotrebujeme, ale to nie je pravda. Hovorilo sa, že národné rozpočty toto nemôžu zaplatiť. Ministri obrany hovoria, že na národnej úrovni to už nezvládajú, lebo nemajú na to peniaze. V žiadnom európskom štátnom rozpočte na toto nie sú peniaze. No a keď vidím, aké sú, to, e, sú tu kybernetické hrozby, v každej e, krajine sú výskumníci, ktorí sa tomu venujú. Ani v EÚ už nemáme prehľad o tom, kto čo robí v tejto oblasti. Ani v NATO to už nikto nevie. Prednedávnom som o tom mal prednášku. Na všetkom sa pracuje, ale nikto to nekoordinuje efektívne. Samozrejme, je to dôležité aj pre priemysel, tlačí sa tam veľa podnikov, pretože na tom chcú zarobiť a výsledok je, že to robia iní a my máme prázdne ruky. Takže čo máme robiť v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Musíme na to myslieť, má to aj e, priemyselne politické dopady, pretože v budúcnosti sa týmto bude vyhrávať vojna. Na to potrebujeme spoločné pravidlá ale zatiaľ na to môžeme zabudnúť. Ani internet nemôže byť upravovaný na národnej úrovni legislatívne a ani kybernetická vojna nemôže byť riešená na úrovni jedného štátu. A vzniká tu otázka, či sme schopní robiť tieto veci e, spoločne, vrátanie obstarávaní a podobne, aby sme boli uh, aspoň na tých 50% efektívny namiesto tých 10%. Toto patrí do dramatickej existenciálnej diskusie o Európskej únii, ktorá prebehne v následujúcich mesiacoch. A ja si myslím, že tu musíme brutálnym spôsobom eh, si nastaviť zrkadlo. Ja som sa už ostatným veciam v správe nevenoval. Toto sú veci, ktoré ma zamestnávajú v súčasnosti najviac, preto sa teším, že o tom môžeme diskutovať. Hlási sa 11 rečníkov, potom uzavriem rečnícky zoznam a každý bude mať dve minúty na diskusiu. Povedzme 1,5 minúty má každý k dispozícii. Takže Kto sa hlási? Pán Klich, pán Preda potom. Klich. Thank you very much, uh, Elmar, for... Uh, Ďakujem, Elmar, za túto možnosť viesť túto diskusiu. Máš pravdu. Na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku máme určitý inštitucionálny rámec a takisto dúfame, že sa začne formovať aj líderstvo v tejto oblasti. Pokiaľ ide o alokovanie peňazí, to by sa malo robiť múdrejším spôsobom. Máme už určité skúsenosti z minulosti a takisto spoločná bezpečnostná a obranná politika musí byť kohezná. Musí, musí e, byť celistvá Chcem nadviazať na to, čo si ty hovoril o bezpečnosti Európskeho spoločenstva. Kumulujú sa tu rôzne krízy na Blízkom východe aj vo východnej Európe. To je pravda, je tu vojna medzi Ruskom a Ukrajinou a objavuje sa islamský štát a to je akýsi polmesiac hrozieb a nepokoja v našom bezprostrednom susedstve a toto vytvára úplne nové bezpečnostné prostredie, ktoré je veľkou výzvou pre Európsku úniu a aj pre NATO. A my si teraz musíme definovať povahu tejto hrozby. Pokiaľ ide o východnú Európu, nemám pochybnosti o tom, že prezident Putin začal premieňať Rusko z regionálnej na globálnu veľmoc. V akej fáze sa nachádzame teraz a ako by sme mali zareagovať na túto novú výzvu? Máme tu novú hrozbu, bez pochyby, Poprvýkrát po druhej svetovej vojne a po skončení studenej vojny sa e, definujú na novo hranice vo východnej Európe. A bohužiaľ je to aj účinný pokus, ako podkopať model medzinárodnej bezpečnosti. Tento model, ktorý sa opiela, opieral doteraz o spoluprácu a dialog a nechcel až tak používať vojenskú silu. A my sme teraz svetkom toho, že kolabuje tento model bezpečnosti, ktorej sme mali minimálne 20 rokov. Doteraz Rusko nezautočilo na žiadny štát NATO alebo EÚ, ale napriek tomu hneď za našimi hranicami je obrovský stav nepokoja, ktorý znepokojuje nie iba naše štáty, ale aj našich partnerov v EÚ a NATO. V krátkodobom výhľade si myslím, že by sme sa mali sústrediť na implementáciu toho, čo sa dohodlo v Minsku. Napriek záväznému zastaveniu palby je situácia veľmi neistá. Neustále udržiavanie toho konfliktu. To je taktika Ruska a mali by sme sa permanentne snažiť o to, aby sme dodržali dohodu z Minska. No a v dlhodobom výhľade by sme sa mali vrátiť k modelu spolupráce, ktorý sme podporovali, ktorý sme mali. Musíme udržať ten tlak na Rusko, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať eh, za ten pracovný dokument o koherentnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ten dokument hovorí o tom, že musíme strategicky premyšľať nad zahraničnou politikou EÚ. Včera sme ešte upresnili kalendár rôznych podujatí spolu s vysokou zástupkyňou. Myslím, že sa ešte vráti medzi nás, aby sme o týchto dôležitých otázkach diskutovali. Podľa mňa tieto úvahy by sa mali venovať aj tomu, ako nanovo definovať strategické partnerstva. Myslím si, že toto je naliehavá otázka, pretože tu prebieha aj tá diskusia o Rusku, ako hovorí odsek 20. Eh, hovoríte, že musíme s nimi viesť dôveryhodný dialog o hodnotách, o obrane a takisto musíme dodržiavať Helsinský akt z roku 75. Rusko dnes už neobhajuje tie isté hodnoty, ako obhajujeme my a nedodržiava Helsinský akt z roku 75. Musíme takisto sa opäť venovať aj rozpočtom. Máte pravdu, aby nás ostatní brali vážne. Musíme mať na to dostatočné finančné prostriedky. A áno, máte pravdu, je tu aj problém s flexibilitou. Potrebujeme urýchlené konania, aby sme mohli rýchlejšie riešiť naliehavé veci, ktoré prichádzajú. To je všetko z mojej strany. Bohužiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu. Predseda je bez mikrofónu. Thank you very much. Good morning. Ďakujem. Prajem všetkým príjemné predpoludnie. Chcem privítať, chcem uvítať to, že sa opäť koná toto zasadnutie. Ďakujem Elmarovi Brokovi za to, že nás pozval. Chcem podporiť myšlienku, že existuje nová Európska únia od 1. decembra. A toto vytvára podmienky na to, aby sme budovali novú spoločnú zahraničnú politiku a novú bezpečnostnú a obrannú politiku. Chceme vybudovať a máme teraz šancu vybudovať silnú Európu. Je najvyšší čas, aby sme premyšľali nad novou európskou bezpečnostnou stratégiou. V roku 2003 sme prijali tú poslednú a teraz potrebujeme novú. Nejde len o to, že máme starú stratégiu, ale máme aj úplne zmenené bezpečnostné prostredie. Nebudem zachádzať do detajlov, pretože Elmar Brock popísal, aké je to nové bezpečnostné prostredie. Chcem iba zopakovať jeden prvok. Áno, Rusko sa zdá vrať, vracia sa k svojim starým imperialistickým inštinktom a v tejto situácii musíme povedať jednoznačné nie takejto politike ovplyvňovania. Nechceme sa vrátiť do studenej vojny. Vtedy bola Európa rozdelená. A pokiaľ ide o úlohu parlamentov a Európskeho parlamentu, keď vytvoríme novú bezpečnostnú stratégiu, Potrebujeme aj dialog medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Tento dialog bude rozhodujúci. Takže nemáme tu iba novú inštitúciu, ale e, bude existovať aj nové ťažisko spolupráce medzi EP a národnými parlamentami. Keď sa vrátime do národných parlamentov, budeme sa snažiť zistiť a stanoviť aj úlohu národných parlamentov v zahraničnej politike. Domnievam sa, že pokiaľ ide o vytváranie stratégií, musia sa opierať o široký politický konsenzus, musí sa do toho zapájať aj opozícia a národné parlamenty musia zohrávať takisto dôležitú úlohu pri e, vytváraní takýchto stratégií aj európskej, novej európskej bezpečnostnej stratégie. Ďakujem za pozornosť. E, bohužiaľ, predseda hovorí bez mikrofónu. Ďakujem. Vítam veľmi túto diskusiu a potvrdzujem, že musíme prepracovať európsku bezpečnostnú stratégiu kvôli tomu, že ruské postoje sa zmenili. Aby sme mohli nejako politicky reagovať na Rusko, potrebujeme aj tie vojenské svaly, tú vojenskú silu, aby sme boli dôveryhodní. Ja podporujem aby sa prepracovala európska bezpečnostná stratégia, ale musíme sa snažiť aj zrealizovať tú existujúcu stratégiu. Pretože to, že sme teraz nepripravení na Rusko, príčinou je, že sme nesplnili to, čo nám prikazovala existujúca bezpečnostná stratégia. Takže musíme navýšiť rozpočty, potrebujeme spoločné financovanie misií, spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. My v parlamente sme potom volali veľmi často. A Európska obranná agentúra EDA si takisto vyžaduje našu pozornosť a najmä politickú vôľu. Táto agentúra bola veľmi za- zanedbávaná. Nemali sme dostatočné líderstvo, Lady Ashton nebola tá správna líderka, ona nechápala plne význam bezpečnosti a obrany a preto nebola schopná toto vysvetliť členským štátom, prečo to je dôležité. No a tým sme boli slabí potom v kríze. No a počas ekonomickej krízy mm, boli prijaté určité opatrenia, ktoré išli presne proti tomu, čo e, sme potrebovali v oblasti bezpečnosti. My sme zničili kompletne kapacity v niektorých členských štátoch, napríklad aj v mojom členskom štáte. Dokonca sme rozpredali kritickú technológiu, bezpečnostnú a obrannú technológiu, predali sme to Rusom, Číňanom, za toto zaplatíme naozaj. Bude to ešte horšie, než je to teraz. Predseda, prosím, držte sa rečníckého času 1,5 minúty. Pán Kaziny má slovo. Ďakujem, pán predseda. Tri e, stručné úvahy. Navrhujem, aby výbor, ktorému predsedáte, e, zaujal ešte silnejšiu úlohu koordinácie medzi národnými parlamentmi. Nebude tu e, spoločná zahraničná a obranná politika, ak tu sa nezvýši koordinácia medzi národnými parlamentami. Za týmto účelom e, sme dnes ráno teda videli v medzinárodných e, televíziách diskusiu, e, ktorá prebieha vo francúzskom parlamente o uznaní palestinského štátu. A to sa mi nepáči, úprimne povedané, pretože nemôžeme byť dôveryhodní a žiadať spoločnú zahraničnú politiku a nebudeme dôveryhodní, keď hovoríme, že, že hovoríme, že Mogherini a komisia robia spoločnú zahraničnú politiku a potom my e, v parlamentoch postupujeme e, oddelenie pri takýchto dôležitých témach ako uznanie palestinského štátu. To je jasné, že ide o symbolický e, akt že ide o smerovanie, o signál parlamentov pre vlády a vlády si potom ale môže robiť, čo chcú. Uh, ale e, čo by bola lepšia príležitosť, než ukázať, e, že parlamenty majú vôľu e, zaujímať takúto spoločnú zahraničnú politiku. Takže je treba, aby ste vy zaujali túto politiku koordinácie medzi národnými parlamentmi. Talianský senát a parlament je k dispozícii, rád sa nechá vami koordinovať, dokonca vás o toto žiadame. No a teraz k Rusku. E, e, v Rusku sa hovorí o Taliansku. Dúfam, že ma nebudete rozumieť nesprávne, že tie najlepšie e, že, tie, že, že cesta do pekla je vydlaždená dobrými úmyslami. Takže môžeme mať dobré úmysly, ale buďme opatrní, kolegovia, pretože ak sa budeme správať ako v posledných mesiacoch, teda hovoriť, že napríklad Ukrajina má vstúpiť do NATO, znamená rozsievať nebezpečné ilúzie, ktoré môžu iba ublížiť Ukrajine aj Európe. Musíme vedieť, že Ukrajina a solidarita so Ukrajinou to je niečo, čo si vyžaduje, aby sme e, všetci e, tu ťahali e, spolu, ale treba tu zaplatiť určitú cenu za to. Vyjadriť solidaritu s ukrajinským národom znamená, že sme k dispozícii platiť určité náklady. No a tu sa radšej zastavím pri mojich úvahách. Koniec. Um, Ďakujem, pán predseda. Elmar, ja vítam tvoju konverziu. Zásadný problém je v tom, že tvoja analýza počas posledných rokov bola úplne nesprávna. Pre teba e, odpovedou na všetko bolo viac Európy. E, ešte stále to chceš, samozrejme, ale nedávno si objavil opäť NATO. História a skúsenosti by nám mali povedať, že jednota demokracií tvárov v tvár agresii je vždy potrebná. Máme silnú organizáciu, ktorá môže konfrontovať tyraniu a to je NATO. A to, čo sa, stalo, to, čo sa dialo tu v posledných rokoch, to bola len smiešná pantomní, pantomíma, ktorá sa snažila vytvoriť alternatívu organizácii NATO. Sú to v podstate tie isté štáty a toto, čo sme robili tu, to nás iba rozptýlovalo a takisto odkláňalo to prostriedky, ktoré by mali plínuť do NATO. Je bláznivé, že chcete, aby tí istí ľudí, že chcete jednu menu, eh, jednu eh, inštitúciu v Európe, pretože ty sa stále snažíš o ten sen európskej integrácie, ale v skutočnosti sa musíme sústrediť iba na obranu a bezpečnosť našich národov. Musíme revitalizovať, na to musíme sústrediť naše úsilie a potrebujeme politickú vôľu. To je samozrejme pravda. Ale musíme sa sústrediť na to, čo skutočne musíme urobiť. A ja dúfam, že národné parlamenty budú sprostredkovávať toto posolstvo ďalej aby bolo jasné, že nie každý v Európskom parlamente si myslí, že viac Európy je odpovedou na každý problém a na každú krízu. Ďakujem. Jeffrey, ja si myslím, že ty si ma úplne zle pochopil. Ja som hovoril o väčšej európskej integrácii, ktorá bude schopná vyvíjať capabilities, tie schopnosti, ktoré posilnia aj NATO. Iba zjednotená Európa môže posilniť NATO, tak aby NATO bola skutočne e, silná inštitúcia. Myslím ale, že ty si toto dodnes nepochopila, ty to ani nikdy nepochopíš. Ja som sa snažil vidieť tie tvoje poznámky, Elmar, v čo najpozitívnejšom zmysle. Uh, e, Joffrey, ale nemusíš ma vždy brať úplne doslova. Pavlo Piskot, nech sa páči. Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Eu julgo que é da maior importância que... Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Myslím, že je veľmi dôležité, že, eh, eh, aby túto právu rada zohľadnila, lebo je jasné, že Európska únia nebola schopná poskytnúť odpovede na otázky, ktoré mali byť teda efektívne, pokiaľ ide o udalosti tej najrôznejšej povahy, aj dramatické, ku ktorým teda v Európe aj v okolí Európy došlo. Treba posilňovať kohéziu, efektívnejšie konať v politike e, vonkajších vzťahov. Ale veľa závisí od rady a členských štátov a vplyvu Európskeho parlamentu na ne. V Európe Vidíme, e, že je tu čoraz viac populistických protieurópskych síl, ktoré zo strednodobého hľadiska e, môžu ohroziť celý európsky projekt. A tu vidíme veľkú neschopnosť Európskej únie napríklad e, pri tej kríze o vzťahoch z Rusku, alebo vidíme tu, že je veľmi škodlivé, že tu nemáme takú celkovú víziu, pokiaľ ide o Ukrajinu alebo aj postup jednotlivých členských štátov pri podpise e, rôznych dohovorov. No a potom e, sa to ukazuje aj na e, otázke migrácie v juhu Európy, takisto aj palestinský štát. To všetko ukazuje, že Európa nie je schopná efektívne zjednotenie ďalej postupovať. A pýtam sa, prečo je to tak, prečo nie je možné efektívne postupovať. Nemali by sme realisticky čakať na to, že Európska únia sa konečne zjednotí. Nemali by sme všetko prenechávať členským štátom. Thank you, Chairman. Indeed. Um... Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Pokiaľ e, ide o e, našu situáciu, bezpečnostné prostredie okolo EÚ sa zmenilo. E, vidíme túto hybridnú vojnu na východe a tá si vyžaduje hybridnú reakciu. My musíme byť e, odlišní od toho, ako sme postupovali doteraz. Musíme chápať odlišné rizika e, v odlišných formách, ktoré sú tu na európskom kontinente. A pokiaľ ide o výzvy v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou, musíme byť efektívni v našich, našich reakciách a v informačnej politike Zatiaľ prehrávame túto vojnu. A sme obeťami informačnej propagandy konštantne. Európske hodnoty a európske politiky sú e, kritizované neustále veľmi silným spôsobom a, a ak si myslíme, že cena za solidaritu s Ukrajinou je vysoká, keby sme nepreukázali solidaritu s Ukrajinou, tak by bola cena ešte vyššia, my by sme zabili všetky naše hodnoty. Predseda, slovo, slovo má pani Intotero. Ďakujem. Ja som z rumunského parlamentu, z Dolnej snemovne a chcem sa poďakovať za veľmi obsiahlú správu o zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ. Chcem sa vyjadriť odsekom 10 a 21. Rumunsko má určitú pozíciu vo východnom partnerstve, najmä máme vzťahy s Moldavskom a preto asociačná dohoda je rozhodujúca v tomto kontexte. Štáty ako Moldavská republika, ktoré, boli, ktoré urobili veľký pokrok na ceste do Európy, by mali dostať ešte ďalšiu podporu podľa nás. Vítame výsledky volieb v Moldavskej republike, pretože ukazujú, že ľudia e, urobili ďalší krok smerom do Európskej únie. Európska únia musí naďalej podporovať Moldavskú republiku a zároveň potrebujeme ešte ďalšie kroky. Ďakujem. Ďakujem pán, pani Lösing, ktorá ma bude teraz určite obhajovať voči pánovi Fan Ordenovi. Samozrejme, pán predseda, samozrejme to urobím. Vítam, že máme možnosť tejto rozpravy, ale chcem poukázať na to, že 1,5 minúty je naozaj málo najmä keď máme hovoriť o špeciálnych aspektoch, napríklad e, kontrola rozpočtu v dôsledku e, združovania e, zdrojov, pooling a tak ďalej. Takže ja sa obmedzím iba na niekoľko pripomienok. Vítam správu pána predsedu a môžem ju iba obhájiť. Poviem, že je veľmi dobré, že predseda, respektíve spravodajca, jednoznačne um, vypracoval a prezentoval usmernenia spoločnej európskej zahraničnej politiky. Sú tam mnohé vety, ktoré môžeme citovať. Jasne sa tu hovorí, akým princípom by sme sa mali riadiť. Sú tam niektoré také dôležité hesla. Jasne sa tu hovorí o tom, akú úlohu má zohrávať EÚ úlohu globálneho hráča, global player. A tu pod týmito slovami rozumieme najmä moc a vplyv. Tak ako povedal Brock, pán Brok, my pod tým rozumieme najmä slobodu občanov, slobodu podnikania a, a podobne. Ale takisto e, sa tu dosť do popredia stavia tá moc a vplyv trochu na úkor humanistických hodnôt Európy, ktoré by Európa mala práve exportovať. No a moc a vplyv sa potom presadzuje vojenskou silou. Ja si myslím, že by sme si mali položiť aj otázku, či to náhodou nie je tá nesprávna cesta, tá vojenská moc Stále viac sa hovorí o militarizácii Európskej únie. To ale nie je nič nové. To už bolo na stole aj pred Putinom. Ďakujem eh, vám za to, že dbáte aj v mojom prípade na rečnícky čas. Predseda hovorí, vy ste o 50 sekúnd pre, prekročili váš rečnícky čas. Ja som k vám veľmi, eh, veľmi veľkorysý. Ja som nehovorila ale nič proti eh, slobode občanov. To si prosím ešte raz prečítajte. Knieža von Schwarzenberg, nech sa páči, má slovo. Pán Brok povedal právom, že všetci občania EÚ a všetky štáty žiadajú podobnú alebo rovnakú bezpečnostnú situáciu. To je pravda. V každom meste, v každej krajine existujú časti, regióny, kde je bezpečnostná situácia horšia, sú tam gengy, e, dochádza k mnohým trestným činom a tak ďalej. V EU a v NATO v súčasnosti zastávame názor, že tam, kde je nebezpečenstvo najväčšie, by sme nemali mať veľa policajtov, pretože zločinci môžu byť aj vyprovokovaní. Takže tam, kde je nebezpečenstvo najväčšie, tam neposielame policajtov. To je súčasný názor, ale to je podľa mňa veľmi pozoruhodné. Mali by sme sa nad tým zamyslieť. A pokiaľ ide o ten stav európskych armád, tu musím bohužiaľ súhlasiť E, sú vo veľmi zlom stave. Pozrite si prosím ešte raz filmové zábery ruského obsadenia Krymu a východnej Eur- e, Ukrajiny. Zriedka som videl tak dobre vyzbrojené jednotky, majú nové zbranie, nové uniformy, sú veľmi disciplinovaní, vynikajúci stav majú tieto jednotky, to je niečo úplne iné ako delapidovaná armáda posledných rokov Sovietskeho zväzu. Thank you, Chair. I might not even need my 90 seconds for... Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Nechcem hovoriť nejako veľmi dlho. Chcel by som sa poďakovať za tú príležitosť a za tento formát, že tu môžeme diskutovať spolu s zastupcami národných parlamentov o týchto dôležitých otázkach. Ja si myslím, že zelení môžu uvítať tú poslednú časť, pokiaľ ide o podporovanie tak povedať, globálnych pravidel ohľadne zabezpečenia poriadku. Chcem ešte povedať jeden bod. Pokiaľ ide odsek 21, tam ide o východné partnerstvo a samozrejme chceli by sme podporiť e, tú, to odhodlanie, pokiaľ ide asociačný proces v regióne. Myslím si, je dôležité si premyslieť, akú úlohu zohráva východné partnerstvo v e, celej v celom rámci bezpečnosti externých politik EÚ a to ešte nezačalo, ale malo by sa to spomenúť. Ďakujem. Thank you, Elmar. Ďakujem pekne, Elmar. Včera pani Mogherini viackrát zdôraznila, že potrebujeme stratégiu pre Rusko. Moja odpoveď by bola, že máme e, takúto stratégiu a funguje. V prvom rade musíme si úprimne priznať, možnosti politického dialogu s Ruskom sú vyčerpané. A musíme pokračovať v našom e, zjednotenom postoji ďalších sankcií a pevných krokov voči Ruskej federácii ak e, Rusko e, naozaj príjme konkrétne reálne kroky, e, aby sa stiahlo z Ukrajiny, potom politický dialog môže pokračovať. Ďakujem. Hvala lepa, gospod predsednik. by si, da Vážený pán predseda, ja by som chcel tu vidieť svet, kde európsky E, e, Európska e, teda stratégia pre Západný Balkán by nebola niečo, čo spomíname len v uzneseniach a správach, ale niečo, čo skutočne existuje. Musíme ukázať našim partnerom v tejto časti sveta, že je to dôležitá súčasť našej stratégie, aj keď rozšírenie momentálne, rozširovanie momentálne pozastavené a nebude sa rozširovať v budúcich piatich rokoch. Čokoľvek iné by bolo nesprávne. Musíme odblokovať tento proces. Žiadne nebezpečenstvá eh, tu nie sú, ako sme videli, pokiaľ ide o eh, Macedónsko alebo eh, Čiernu horu. Musíme E, začať o tomto procese e, uvažovať, e, pretože inak iné krajiny sa budú snažiť tieto krajiny pritiahnuť. Takže potrebujeme tu aj preto synergie medzi našimi inštitúciami. Ďakujem. V prvom rade pre vytvorenie tejto miery spolupráce by som sa chcel vám poďakovať. Medzi Európskym parlamentom a Národným parlamentom je veľmi dôležitá spolupráca. A práve v tom aktuálnom čase je treba eh, postupovať eh, spoločne, zosúladenie. Ukrajinsko-ruskú krízu, tu nemáme ako regionálny konflikt, nemôžeme to tak vnímať eh, a nástroje budapešského dohovoru preto nepostačujú za týmto účelom. A neviem, ale neviem, prečo sa nezvažujú. Rusko nechce menej či viac, než e, znovu zastupovať brežnevskú doktrínu, e, ktorá hovorí o tom, že suverenita e, štátov hranci na, hraničí na záujmoch socialistického spoločenstva. Aj včera sme tu začuli takéto vety včera. To je naozaj neznesiteľné a preto pri všetkých malých e, rozdieloch v detailoch, e, pri tom, čo dnes zaznelo, je potrebné, aby sme spoločne zomknuto reagovali na túto agresivitu, ktorá sa netýka iba e, Ukrajiny, ale naozaj európskeho spoločenstva hodnot. Uh, thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Pán Pásku, nostienový spravodajca, e, e, nás požiadal, aby som e, sa vyjadril k tomuto dokumentu. E, pán Pásku, ďakuje e, vám za tento pracovný dokument, ktorý predstavuje dobré východisko pre e, diskutovanie o tých základných bodoch. Je veľmi prepracovaný. A vychádzame z toho, že samotná správa bude mať podobnú štruktúru pokiaľ ide o tie e, strategické odporúčania. E, Pán Pasku e, si tiež myslí, že správa o zahraničnej a bezpečnostnej politike by mala byť strategickejšia a nie až tak detailná. Preto sú viaceré argumenty. Na jednej strane sa dramaticky mení situácia, Eh, na východ od EÚ a na druhej strane máme tu novú komisiu, novú vysokú zástupkyňu. Skupina SND konštantne žiada po koherentnejšej eh, bezpečnostnej politike a preto podporíme všetky návrhy, ktoré eh, povedú k dosahnutiu tohto cieľa. Tiež zdôrazňujeme že e, je e, potrebné posilniť európsky e, politický a právny poriadok, ktorý sa stabil, ustanovil s Helsinským aktom. Pán Pasku súhlasí s kľúčovými prioritami pre európsku zahraničnú a obrannú politiku. By sme mali podporovať stabilitu e, v, v južnom susedstve, ale tiež by sme mali e, vnímať ako prioritu e, východné susedstvo. Mali by sme vychádzať zo spoločnej vízie kľúčových európskych záujmov a cieľov a mať spoločné vnímanie hrozieb, ktoré stoja pred EÚ ako takou. Ešte je viac e, bodov, e, ktoré vám potom ešte postúpime písomne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisár, Han včera povedal, že by sme mali e, mať na pamäti aj záujmy e, našich susedov. A to by malo platiť pre všetkých susedov. E, každodenne sa tu zaoberáme novým svetovým poriadkom a preto potrebujeme novú európsku bezpečnostnú stratégiu. V NATO potrebujeme teda potrebujeme k NATO ako EÚ väčšiu váhu, ale na to je potrebné zanalizovať, či USA a EÚ naozaj majú vždy rovnaké záujmy a sú na rovnakej vlnovej dĺžke. Niekedy totiž to máme aj odlišné geopolitické záujmy EÚ a USA. A to e, by sa malo niekde vyjadriť. EÚ musí prevziať väčšiu zodpovednosť za obranu. ale viac e, prostriedkov národných rozpočtov pre obranu bez lepšej koordinácie na európskej úrovni. To je podľa mňa vyhodené, mm, vyhodené peniaze. Potrebujeme e, zomknutejšiu e, európsku obrannú, obranné spoločenstvo a ja som za Európu rôznych rýchlostí aj v oblasti obrany. Máme to už aj v iných sférach, tak prečo nie aj v tejto? potrebujeme aj rúskú e, politiku v rámci e, spoločnej európskej e, zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Potrebujeme naozaj trvalo udržateľnú politiku v tejto sfére a preto aj novú politiku voči Rusku. Ďakujem otázka štrukturálnej e, spolupráce medzi tými, ktorí sú ochotní. E, tento bod budeme musieť e, v správe silnejšie rozpracovať, aby sme posilnili našu schopnosť reagovať a konať. Teraz pani Fotiga. Ďakujem, pán predseda, aby som dala prácu polským tlmočníkom. Budem hovoriť po polsky. keď tu máme e, e, mať podmienky pre, bez, e, pre úspešnú spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku, ktorej súčasťou je štruktúrálna spolupráca, potrebujeme tu mať spoločné vnímanie hrozieb a víziev, ktoré, ktorým čelíme. A tu sme mali v minulých rokoch závažné problémy. Nepodarilo sa nám to takéto spoločné vnímanie a chápanie, chápanie vytvoriť. A toto viedlo k aktuálnej situácii, pokiaľ ide o Rusko. A súvisí to aj so situáciou v Iraku a hrozbou ISIS. Pán predseda tiež spomenul otázky, ktoré s tým súvisia. Určité e, e, vzťahy sa vnímali ako obchodné vzťahy z našej strany. A možno to bol naivný prístup. A možno pre iných e, to boli príliš zrejmé výzvy, ktoré sme tu mali e, počas mnohých rokov. Krajiny strednej a východnej Európy, ktoré e, vstúpili do NATO a, a národy týchto krajín neboli informované Eh, pokiaľ ide o NATO a Rusko, že by sa tu mali vytvoriť eh, takéto vzťahy. Ja si myslím, že musíme tu mať solidaritu. Solidarita eh, medzi spojencami je najdôležitejšia a solidarita s partnermi by mala byť až na druhom mieste. Po druhé, myslím, že nemusíme mať čas z dvojnásobiť násilie, e, teda úsilie. E, jednoduchšie by bolo konať v oblasti NATO. Ďakujem, e, musím žiaľ ukončiť túto diskusiu. Chcel by som vám za ňu srdečne poďakovať. Ďakujem za vaše príspevky členov národnej, národných parlamentov aj Európskeho parlamentu by som chcel e, vyzvať, aby ste mi e, v budúcich dňoch kľudne posielali vaše návrhy na zlepšenie správy, pretože by chcem ešte teraz pred Vianocami vypracovať návrh e, správy. A potom koncom januára to povedie k návrhom, k návrhom k samotnej správe. Dostal som aj veľa myšlienok, ktoré moju pozíciu posilňujú alebo prinášajú dodatočné pohľady. Takže toto e, v správe tiež zohľadníme a preto vám veľmi ďakujem za túto diskusiu. Začneme teraz s ministrami zahraničných vecí. Z môjho pohľadu e, to bude prebiehať tak, že e, ministri sa budú vyjadrovať v abecednom poradí a potom e, sa vyjadria spravodajci k e, daným krajinám e, čo najstručnejšie a potom začneme so širšou diskusiou. To by, myslím, bolo optimálne. Srdečne ďakujem. Ladies and gentlemen, meine Kollegen Take your seat, please. Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili. Thank you very much. Ďakujem pekne. Would like to welcome. Chcel by som privítať ministrov zahraničných vecí z krajín Západného Balkánu. A chcel by som veľmi jasne povedať na úvod, že výbor AFET Európskeho parlamentu a celkovo Európsky parlament veľkou väčšinou podporuje dohodu so Solúna. To znamená, že ak sa naplne podmienky, krajiny Západného Balkánu sa majú stať členmi EÚ a nevidíme žiaden dôvod, prečo by sa nemali ďalej riadiť touto politikou Takže samozrejme, o čom sa bude diskutovať 5 rokov, to je technická otázka, ale to neznamená žiadne omeškanie v rámci rokovaní. To je veľmi jasné z nášho pohľadu a zároveň je veľmi jasné a vypočuli sme si včera aj príspevky komisára Hána a e, vysoké predstaviteľky Mogherini, že tu nedojde k žiadnemu omeškaniu. My sme presvedčení, že krajiny Západného Balkánu sú súčasťou Európy, ak sa chcú stať členmi EÚ, budeme im pomáhať lebo sme presvedčení, že je to v ich záujme, ako aj v našom záujme, aby ste sa stali členmi Európskej únie a budeme sa snažiť vás podporovať e, politicky, diplomaticky, finančne a inak, aby sme to umožnili a aby sme našli pozitívne riešenie v každom konkrétnom prípade. Chcel by som zároveň srdečne privítať predsedu eh, Čiernohorského parlamentu. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Začali by sme tak, že najprv dám slovo ministrom zahraničných vecí v alfabetickom poradí, ale budeme sa riadiť názvom krajiny v rámci toho. Preto by som najprv dal slovo pánovi Bošatimu, za Albánsko. Thank you. Five minutes. Thank you, Mr. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte, aby som na úvod začal tým, že sa chcem striečne poďakovať tejto inštitúcii, ako aj členom parlamentov z členských štátov EÚ za to, že ste konzistentne podporovali prístupový proces a zároveň podporujete reformný proces v krajine Západného Balkánu. Chcel by som povedať pár slov k procesu pristúpenia Albánska. Ako iste viete, minulý rok rada rozhodla, že Albánsko bude mať štatút kandidátskej krajiny, pokiaľ ide o správu o pokroku. Európskej komisie z tohoto roku zdôraznila to, že, to, že existuje politická vôľa zo strany albánskej vlády a orgánov, aby sa vykonali reformy nevyhnutné z hľadiska EÚ. My sme zvolili veľmi realistický prístup, pokiaľ ide o tento proces. Pokiaľ ide o štatút kandidáta, my to považujeme za určitú prechodnú fázu s, e, pred tým, ako sa hája rokovania o, o pristúpení. My chceme, aby tento proces bol kredibilný, predvydateľný. My považujeme rokovanie o prístupe za určitú príležitosť, ako sa môžeme lepšie zamerať na to, čo sa má vykonať, pre všetkým, pokiaľ ide o e, právny štát a pokiaľ ide o benchmarky, pokiaľ ide o kapitoly 23 a 24. Pokiaľ ide o tieto záležitosti je dôležité, aby tento proces bol dynamický. My vítame eh, vytvorenie um, Economic Governance ako dôležitého piliera. Tento rok Svetová banka zverejnila svoju správu a Albánsko postúpilo 40 miest v rebríčku na základe ekonomickej reformy a princípov právneho štátu. To znamená, že pokiaľ ide o právny štát v ekonomike, to je vlastne to hlavné v rámci reformného procesu. Okrem toho sme sa ešte zamerali aj na úsilie, ktoré sa týka výstavby štátu, pokiaľ ide o aktivity orgánov činných v trestnom konaní, pokiaľ ide o aktivity, ako zastaviť obchodovanie a narušiť kriminálne združenia. Potom tu bola problematika nezaplatených faktúr za, za energie. Vieme, že energetika je veľmi dôležitá, sú tam veľké záväzky na úrovni štátneho rozpočtu do výšky 150 miliónov eur. Podobne pracujeme aj na oblasti nelegálnych stavieb. Sú tu určité procesy, ktoré sú rozbehnuté, snažíme sa stabilizovať situáciu a to nesúvisí s orientáciou napravo či nalavo. Máme tu kľúčové priority, ktoré súvisia s tým, že dúfame, že sa začnú prístupové rokovania, ktoré považujem za veľmi dôležité. Zásadná reforma sa týka práve e, súdnictva, e, reformy ohľadne právneho štátu v tejto oblasti. To môže byť určitý nástroj pre regionálnu integráciu, lebo ide o to, ako zabezpečiť zdravú hospodárskú súťaž v celom regióne. Ďalší bod sa týka regionálnej spolupráce. V posledných mesiacoch sme zaznamenali intenzifikáciu, takže prepojenosť, to je teraz kľúčové heslo v oblasti Západného Balkánu. Chceme sa približovať v rámci ekonomických aktivít. Áno, sú to ešte určité prekážky. Ukrajinská kríza poukázala na to, že niektoré veci sú tu trošku problematické. Jednotlivé štáty reagovali rozličným spôsobom na krízu. Pokiaľ ide ekonomické otázky, ešte nie sme jednotným regiónom, je tu nedostatočná prepojenosť a zároveň pokiaľ ide o aspekty e, bezpečnosti, nie je tam všetko zabezpečené. V každom prípade sa snažíme dostať sa do novej fázy e, politických vzťahov v regióne. Bola tu návšteva predsedu vlády Rama, Ramu v Srbsku a bolo to jasná, jasný signál, že sa nová kapitola v rámci vzťahov. Nie je to bilaterálne vzťahy so Srbskom, ale ide o to ako vyslať silné posolstvo e, k celému regiónu. A v tomto kontexte si myslíme, že pokiaľ ide o proces rozširovania, musí byť e, realizovaný popri rozličných politických ekonomických benchmarkoch potom berlínsky proces to je určitá možnosť, ako posilniť postup pristupovanie, to ďalší stimul pre západný Balkán, aby sa stal regiónom jednotným z hľadiska ekonomiky a bezpečnosti. Myslím si, že tento proces musíme viac naplniť samotným obsahom a konkrétnymi ekonomickými projektami e, regionálneho významu. Ďakujem pekne. Herr Vorsitzender, äh, meine... Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, môžem silne podporiť to, čo povedal minister zahraničných vecí. Áno, z nášho hľadiska vidíme tu jasné snahy vykonávať reformy, sú tu už aj viditeľné prvé výsledky a my podporujeme prácu v tejto súvislosti. No a samozrejme v plnej miere Avšak, kde vidíme ešte naďalej problémy? To sa týka spolupráce, spolupráce strán na úrovni parlamentu. Je to skôr otázka politickej kultúry, takže ide tu o opozíciu a vládne strany. Ide o to, ako nájsť lepší spôsob, ako môžu spolupracovať, aby každý naplňal tie úlohy, ktoré mu prislúchajú. No a tu existujú určité viaceré možnosti o ktorých sa momentálne diskutuje. Pokiaľ ide o návštevu premiéra Ramu v Srbsku, posudzujeme to veľmi pozitívne pre obidve strany. Tie dohody, ktoré sa podpísali počas tejto návštevy, ukazujú, že tak srbská vláda, ako aj albánska, majú záujem mať dobrú spoluprácu. Ide o to, aby došlo aj k výmene mladých ľudí, aby mali takúto možnosť. A myslíme si, že to je vlastne základom dobrých vzťahov do budúcnosti, aby som teda spomenul nejaký príklad. Celkovo teda považujeme tú cestu, ktorou sa uberá Albánsko za veľmi pozitívnu, ako to vlastne popísala komisia vo svojej správe. Zároveň vieme, že je tam ešte množstvo úloh, ktoré je nutné splniť, pokiaľ ide o oblasť súdnictva, nezávislosti súdnictva a pokiaľ ide o boj proti korupcii. A potom ide o to, ako zabezpečiť transparentnú administratívu. To je ale úloha, ktorú budeme podporovať. Samozrejme každý podľa vlastných síl, tu na úrovni parlamentu a jednotlivých politických skupín, ale zároveň zo strany komisie. A pevne veríme, že čoskoro bude možné zahájiť rokovania s Albánskom. Ďakujem. Žiaľ, rečím, hovorí bez mikrofónu. Thank you very much. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dámy a páni, ja by som vám chcel poskytnúť stručné informácie ohľadne krajiny Bosny, teda Bosny a Hercegoviny, našej krajiny. A tu ide o to, čo vlastne vyplynulo zo správy o pokroku, ktorá bola nedávno zverejnená. Pred pár mesiacom sme mali voľby. Pevne verím, že budeme mať čo najskôr novú vládu. Teda dúfame, že sa to podarí rýchlejšie ako naposledy. Pokiaľ ide o samotné priority pre bosnianskú vládu. Ide o to, že všetci aktéry, ktorí sa snažia vytvoriť koalície na všetkých úrovniach, na úrovni štátnej, ale aj nižších úrovniach. Tu vítame nové iniciatívy. Je to vlastne iniciatíva EU, Brusel, Londýn, alebo je to iniciatíva, ktorá vlastne sa udiala na jar tohoto roku. Boli tam rozličné aktivity, potom tu boli dôležité závery Rady medzinárodných vecí z apríla Luxemburg, Lux, z Luxemburgu tohoto roku. A tam ide o to, že sa načrtli nové línie ohľadne toho, ako by sa malo postupovať nielen v tomto období, ale aj po voľbách. No a pokiaľ ide o samotnú iniciatívu, vítajú všetci aktéry. Je totiž to vlastne tam to, čo vyplýva z tej, eh, tej správy o pokroku. Pevne veríme, že sa vytvorí nová vláda, musí sa vyjasniť, kto čo vytvo- kto na čo bude pracovať. Ide o to, aká bude vlastne politická ekonomická platforma samotnej vlády. Pevne veríme, že v tejto súvislosti nová vláda sa bude zaoberať trom prioritami právny štát, čo teda znamená zameranie na štruktúrovaný dialog ohľadne reformy súdnictva, Ide pre všetkému zameranie na boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Druhá vec sa týka hospodárske riadenie, alebo teda snaha o zabezpečenie hospodárskeho rastu. To sa zadefinovalo, je to určitý proces, ktorý prebieha už posledný pol rok a týka sa to nielen vlády, ale aj podnikateľského sektoru, mimovládneho sektoru a je tu podpora aj tých inštitúcií EU, ktoré sú zastúpené v Bosne a Hercegovine. No a potom samozrejme tretia vec, to je reforma verejnej správy a to je niečo, čo je súčasťou e, tých informácií z apríla tohto roku z Rady ministrov zahraničných vecí. Ide o to, že ako vlastne zabezpečiť reformu verejnej správy. Sajdič Finči, to je určitý prípad, ktorým sa musíme zaoberať v dohodnej dobe, ale myslíme si, že to nemôže blokovať reformy, ktoré sa týkajú verejnej správy a ohľadne právneho štátu. Potom ďalší, ďalšia vec, regionálna spolupráca. Podľa môjho názoru, pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu na úrovni týchto 6 štátov, nikdy nebola na vyššej úrovni ako je teraz. Keď sa pozrieme aj 10 ročia do minulosti, je to tak povedz bezpríkladné. To znamená, že je tu takéto odhodlanie, bolo to zakotvené v dohode o Solúnu, aj počas gréckého predsedníctva, keď bolo stretnutie ministra zahraničných vecí EÚ, ako aj ministrami zahraničných vecí Západného Balkánu, zadefinoval sa prístup k Západnému Balkánu a, aby som to ešte upresnil, ide tu o regionálnu spoluprácu, ktorá sa má zabezpečiť, ak to celé bude fungovať. No a to sa potom potvrdilo ešte berlínským zasadnutím a to je niečo, čo samozrejme musíme posunúť v budúcnosti. Všetci, ktorí sme tu prítomní, sa stretávame tak často, sa stretli tak často v poslednej dobe, že v zásade ja sa nestretám s nikým častejšie ako s týmito ľuďmi, ktorí tu sedia okolo mňa. Jediná osoba, s ktorou som sa nestretol, to som bol ja sám so sebou. Takže v tomto úsilí chceme pokračovať a pevne verím sa na to podarí. No a posledný bod, Vítame najbližšiu návštevu Federiku Mogherini a komisára Hána. Prídu do Sarajeva o niekoľko dní v súvislosti so závermi nielen tohoto parlamentu, ale iných inštitúcií EÚ. Myslíme si, že to bude veľmi dobrá príležitosť, aby sme spoločne, spoločne politickí lídry v Bosne a Hercegovine sa stretli a diskutovali, zaberli sa najnovšími iniciatívami. Je to iniciatíva Berlin, Londýn alebo EU iniciatíva, alebo práve tá iniciatíva. Ďakujem. Merci, Ďakujem, pán predseda. Je to vynikajúca myšlienka, že sme zorganizovali túto rozpravu s ministrami zahraničných vecí štátov západného Balkánu. Máme tu totiž spoločnú výzvu a musíme posudzovať individuálnu situáciu každej krajiny. Ja som spravodajca pre Bosnu, mám teda špecifickú otázku pre túto krajinu, pre ministra. 2. októbra sa konali voľby a chcem vedieť, kde sa nachádza teraz, v ktorej fáze proces formovania vlády. Dúfame, že čo najskôr vláda začne pracovať na reformách. Pán minister hovorí, že to nebude dlhať, trvať tak dlho ako naposledy, ale chcem vedieť, ehm, či je pravda, čo hovorí tlač a chcem vedieť, v akej fáze sa nachádza vznik novej vlády. A chcem takisto vedieť, či existuje možnosť konsenzu v téme pristúpenie eh, krajiny do EÚ. Druhá vec, minister práve povedal niečo o iniciatíve Nemecka a Británie. Chcem vedieť, či táto iniciatíva by sa mohla premeniť na európsku iniciatívu. Všimol som si, že pán minister sa o tom vyjadroval trošku dvojznačne a ja sa osobne domnievam, že členské štáty by sa mali koordinovať v prípade týchto dôležitých iniciatív a ja si želám naozaj, aby vznikol európsky konsenzus aj v našom parlamente, aj v našom výbore. Nemyslím si, že môžeme dlho zotrvávať v tejto situácii dvojznačnosti. A myslím si, že toto by bol silný signál aj voči štátu um, a voči jeho pristúpeniu do Európskej únie, pretože v súčasnosti tento, tento, toto pristúpenie, tento proces akoby zamrzol. Thank you very much, uh, Mr. Brock. I'm very pleased that we have this... Ďakujem pekne, pán Brock. Som veľmi rád, že máme možnosť diskutovať s našimi kolegami z Západného Balkánu a môžeme diskutovať s členmi Európskeho parlamentu, národných parlamentov. Mám tu tri body. Tu poprvé ide o kontext, v ktorom sa pohybujeme. Hovorili sa o Solúne. Myslím si, že to je veľmi dobré pozbudenie pre nás všetkých, že na tento proces sa nezabudlo a jednoducho stále sa riadíme týmito princípami. Potom zároveň ide o vnútroštátny kontext, Macedónsko je krajina, ktorá podpísala v roku 2001 stabilizačnú asociačnú dohodu, keď sme sa potom v roku 2004 sme získali štatút kandidáta. Prvé odporúčanie sme dostali, ktoré teda viedlo k zájeniu rokovania, to sme v roku 2009, teraz sme v 6. roku a vlastne teraz na ťahu je Rada členské štáty, no a tejto súvislosti samozrejme je tu určité pozbudzujúce posolstvo a signál a myslíme si, že je dôležité to eh, zohľadniť v rámci politického kontextu EÚ a ste, že najbližších 5, štát, 5 rokov nebude mať rozhodnutie o nových členských štátoch EÚ. Jednoducho to nie je podľa mňa dramatické, zohľadňuje to politickú realitu na úrovni členských štátov a potrebu konsolidácie a zároveň by sa to nemalo považovať za niečo dramatické, pokiaľ ide o perspektívu štátov, štát, krajín eh, Západného Balkánu, totiž aj my musíme vlastne sa snažiť doháňať z ekonomického hľadiska, musíme vytvoriť určitý systém, kde sa chceme dostať na vyššiu úroveň no a potom ide o to, že vlastne čo komisia zadefinovala ako dialog na vysokej úrovni o pristúpení a tu ide o to vlastne ako pristúpať iným e, štátom regiónu. Tu je také témy ako kapitol 2324, právny štát, reforma súdnictva, média, transparentnosť médií, obsah a tak ďalej, potom politická kultúra, interné vzťahy medzi jednotlivými aktérmi. A potom ďalšia vec sa týka volebné odporúčania. To vykonalo OBSE od, od, od HIR. Sú tu špecifické kapitoly, ktoré sa týkajú dobrých medzisudských vzťahov. Myslím si, že je dôležité na tom pracovať tieto súvislosti. Dobré sudské vzťahy to neznamená nevyhnutne, že nemáme v všeobecnosti dobré vzťahy ja by som mohol označiť naše susedské vzťahy iba za pozitívne, pokiaľ ide o dvoch členov EÚ, pokiaľ ide o Bulharsko, máme dobrú štruktúry, pokiaľ ide o komunikáciu, rozumieme si a myslím si, že toto môže viesť istým záverom, ale ten dôvod, prečo tu vlastne je tá špecifická kapitola ohľadne dobrých susedských vzťahov. Tu ide o vzťah k Grécku a Vlastne tu je dodatočná požiadavka, ktorá sa týka riešenia otázky mena našej krajiny. V tejto súvislosti by som chcel povedať, že e, nechcel by som hovoriť, že máme zlé vzťahy. Na praktickej úrovni vzťahy medzi Macedónskom a Gréckom sú veľmi dobré. Pokiaľ ide o e, našu burzu sú tam kotované e, spoločnosti, ktoré majú grécky kapitál, funguje import-export a polovica Macedončanov, ktorí idú na dovolenku, trávia dovolenku v Grécku, takže vidíte, aká je tu silná výmena. Avšak politický kontext je úplne odlišný a je dôležité posilniť úsilie, momentálne tam nedostatočné, musíme riešiť tieto výzvy. Pokiaľ ide o tretí prvok, ten sa týka tých predchádzajúcich dvoch, tu ide o kontext alebo vlastne tú minulosť a pokiaľ ide o to, aké reformy vykonávame momentálne. Tu ide ekonomické otázky. Myslím si, že máme celku dobré výkony v rámci správy e, Svetovej banky, pokiaľ ide o jednoducho podnikanie, sme na 30. mieste, čo je podľa nás dobré postavenie. Ešte máme určité deficity, pokiaľ ide o maastrické kritériá čo je momentálne aj tak problematické. Sme tretia najmenej zadlžená krajina v európskom kontexte. Máme druhý najlepší hospodársky rast, ale samozrejme to neodzrkadľuje realitu v celom regióne a pokiaľ ide vzťahy s EÚ, lebo každá naša krajina dosahuje menší ekonomický výkon meraný v HDP v porovnaní s priemerom EÚ. Takže jednoducho potrebujeme čas, aby sme sa k vám ekonomicky približovali. Chcel by som povedať, že čo je asi najdôležitejšie, čo sa musím zapodeť momentálne, sa týka toho, ako obnoviť kredibilitu samotného procesu, zabezpečiť odhodlanosť na obidvoch stranách, to znamená očakávať určité ciele od kandidátov a potenciálnych kandidátov, čo teda znamená, že aj my, aby sme mohli teraz začať e, rokovania, aby sme to mali určité obdobie, aby sme mohli prijať to, čo od nás očakáva Európska únia, Ide o to, aby, zas, aby ste potom vy mohli prijať rozhodnutie o rozšírení. Ďakujem pekne vám za slovo, pán Brok a všetkým poslankyňom poslancom. Ďakujem pekne. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz by rad v Ďakujem, pán predseda. V mene skupiny ALDE by som chcel uistiť našich hostí, ministrov zahraničia, že naša skupina je jednoznačne za proces rozširovania a toto platí pre všetky štáty, ktoré zastupujete. V Európskom parlamente nedovolujeme, aby vznikali nejaké obavy zo zablokovania procesu rozširovania my sa nebudeme snažiť zastaviť proces rozširovania, nebudeme mu dávať červenú. Minister zahraničia hovoril o úspešných ekonomických reformách. Miera nezamestnanosti sa znižuje a e, takisto dlh sa znižuje. To je dobré. Macedónsko je teraz na ceste do Európy. Ale napriek tomu pretrvávajú určité problémy a je ich mnoho. Európska únia nebola veľmi efektívna v uzatváraní ešte nedoriešených otáz, otázok. Nemôžeme akceptovať, že komisia už šiestý rok po sebe odporúča zahájenie rokovaní o prístupe, ale ešte sa tak nestalo. Otázka názvu štátu ešte nebola vyriešená. Taktiež ja si myslím, že by sme mali tlačiť na riešenie týchto problémov a domnievam sa, že nová výstavka zástupkyňa pre zahraničnú politiku bude oveľa ambicioznejšia. Šťastí by sme boli schopní vyriešiť túto otázku a myslím, že by sme mali k tomu pristúpiť tým, že začneme rokovania bez toho, aby sa doriešila otázka názvu krajiny. Mali by sme napriek tomu rokovať, podľa mňa. Macedónsko má samozrejme určité problémy, musí ešte reformovať justičný systém, musí zlepšiť slobodu tlače, musí implementovať e, Ochrickú dohodu, ale najväčším problémom sú obštrukcie v parlamente. Myslím, že obe strany si musia uvedomiť, že sú zodpovedné za budúcnosť štátu. Aj vláda, aj opozícia by mali znášať časť zodpovedností. Takto fungujú európske štáty a takto by malo fungovať aj Macedónsko. pretože inak e, sa stále bude krajina zmietať v politickej kríze. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda, vážený pán Elmar Brok, vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení poslanci národných parlamentov. Som veľmi rád, že som dnes medzi vami a som vďačný, že ste ma pozvali aj iných priateľov z regiónu, mm, aby sme si mohli vymieňať názory na rozširovanie EÚ na Západnom Balkáne. Niekoľko pripomienok. Poprvé, v posledných rokoch sme svedkami toho, že vzťahy medzi štátmi a národmi v tomto regióne sa menia. Táto transformácia vzťahov je merateľná a viditeľná a tento panel ministrov zahraničia z tohto regiónu, ktorý je dnes e, tu medzi vami, je dobrým príkladom toho, že sa naozaj menia vzťahy z nepriateľských na mierové a priateľské a z tohto regiónu sa stáva stabilný región. Vlády, e, ľudia aj ekonomiky e, majú medzi sebou vzťahy, styky, je tu interakcia. Táto zmena je znakom stability a sľubnej budúcnosti. Ale samozrejme, úprimne musíme povedať, že tieto zmeny boli možné e, vďaka obrovskej podpore EÚ. EÚ podporovala tento región e, technickou pomocou, financiami a inými druhmi pomoci. A v tomto zmysle si Európska únia naozaj zasluhuje vďaku z tohto regiónu urobila mierový región, kde sa dá spolupracovať a takisto umožňuje a sprostredkováva ďalšie riešenia v tomto regióne, aby sa vyriešila, vyriešili ešte tie ostávajúce problémy. A za toto sme veľmi vďační na Západnom Balkáne. My sme takisto politici a zastupujeme našich ľudí a preto musím povedať aj to, že existuje v regióne určité vnímanie, že región bol dotlačený do určitého stavu, e, ktorý je zmrazený, je to status quo a je to taký prechodný stav um, život v nejakej neurčitej fázi a to nie je dobré. My potrebujeme preto vašu podporu. Druhá pripomienka, ktorú chcem predniesť, sa týka európskej agendy. Integrácia do EÚ ostáva prioritou pre všetky vlády, vrátanie Kosova. Sme hrdí na to, že za 7 rokov nezávislosti sme vybudovali silný demokratický, sekulárny a multietnický štát. Budúci víkend budeme mať novú vládu. Ja hovorím teraz mene e, mojej strany ako politik píšeme vládny program, ktorý bude mať 5 hlavných priorit. Prvá priorita je ekonomické riadenie, druhá právny štát, tretia euroatlantická agenda, štvrtá vzdelávanie a reformy vo vzdelávacom sektore a číslo 5 zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie a sociálna spravodlivosť. Sme veľmi hrdí na to, že rok 2014 pre Kosovo bol historickým európskym rokom, pretože sme uzavreli rokovania medzi Kosovom a EÚ o stabilizačnej a asociačnej dohode a už sme inicializovali túto dohodu a dúfame, že budúci rok bude podpísaná a bude sa začať implementovať. Toto je prvý zmluvný vzťah medzi Kosovom a Európskou úniou my potrebujeme v niektorých oblastiach ešte podporu, k tým patrí aj bezvízové cestovanie. Kosovo doteraz bolo izolovaným ostrovom, pretože naši občania sú jediní v regióne, ktorí nemajú právo cestovať bez víz. Začali sme už dialog e, v januári 2012. Samozrejme je to technický proces, musíme splniť veľa vecí, snažíme sa, ale zároveň na to potrebujeme aj politickú podporu od Európskej únie, od Európskeho parlamentu potrebujeme určitý konkrétny dátum, odkedy budeme bezvízovo cestovať do e, šengenského priestoru a do EÚ. A posledná pripomienka z mojej strany sa týka regionálnej politickej spolupráce a konsolidácie. Niet pochyb o tom, že jedným z najväčších úspechov európskej zahraničnej politiky za posledných 4-5 rokov bol dialog medzi Kosovom a Srbskom. V roku 2013 sme dosiahli historickú dohodu. V tom čase premiér Dačič a zástupca ministra zahraničia Vučič zohrávali dôležitú úlohu v tej dobe ale musím byť aj úprimný, musím povedať, že toto bol len začiatok historického procesu, nie jeho koniec. Chcem tým povedať, že normalizácia vzťahov medzi Srbskom a Kosovom ešte neexistuje, ešte to nie je zrealizované. Tento dialog je samozrejme niečo, čo prináša výhody každej strane. Nie je to na úkor jednej strany, ale zároveň musíme myslieť strategicky. Musíme sa zamýšľať nad tým, kam tento dialog povedie. Teraz poviem 5 kľúčových aspektov, ktoré vnímame e, v tomto dialogu. Poprvé, musíme implementovať všetky dohody, ktoré boli doteraz prijaté, bez toho, aby sme ich e, nanovo vyjednávali alebo menili. Po druhé, musíme plne rozložiť e, všetky paralelné štruktúry srbského štátu na území Kosova. Po tretie, musíme kosovských Srbov plne integrovať do štátnych inštitúcií. Po štvrté, potrebujeme, aby Kosovo bolo plnohodnotným členom medzinárodného systému, musíme sa stať členmi OSN a po piaté, potrebujeme vzájomné uznávanie. Dámy a páni, toto je prístup, aký máme a na základe a na tomto základe by Kosovo a Srbsko mohli mať normalizované vzťahy. Európska únia propaguje myšlienku, že na konci tohto dialogu by mal, mala byť právne záväzná dohoda medzi Kosovom a Srbskom. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa dopracovali k takejto mierovej dohode, ktorá by zakotvovala vzájomné uznanie, diplomatické vzťahy a takisto proces zmierenia medzi týmito dvoma štátmi. Sme ochotní mm, postupovať pokračovať, máme jasnú agendu a budúci týždeň budeme mať už aj novú vládu a potom sa začne ďalšia fáza tohto dialogu. Ďakujem. Thank you, Chair, and also welcome. Ďakujem, pán predseda. Chcem privítať v mene svojom a v mene mojej skupiny všetkých ministrov som tu napravo. Ak sa na mňa chcete pozrieť, som aj na obrazovke. Ja som včera tiež bola veľmi šťastná, keď som počula pána Hana aj pani Mogherini, keď povedali, je veľmi jasne, že roš- proces rozširovania musí pokračovať. A s celou tou silou, ktorá sa skrýva za európskymi inštitúciami. V tomto kontexte dúfam, že vyhlásenie pána Junckera nemá nejaký efekt, že by odrádzal štáty Západného Balkánu od vstupu do EÚ. Aj my, Európsky parlament, veľmi jasne podporujeme tento proces. Teraz ku Kosovu. Ja som spravodajkyňa pre Kosovo. Chcem začať tým, že za posledných 6 mesiacov som vnímala problém v Kosove. Veľmi dlho trval vznik vlády, bola to patová situácia. Som teda veľmi rada, že budeme mať budúci týždeň v Kosove novú vládu, nového predsedu parlamentu. Našťastie tam budem a, aj ja. Budúci týždeň cestujem do Kosova. Nevedela som, že zrovna v ten týždeň vznikne vláda, ale je to šťastná náhoda. Pán minister, vám chcem povedať, že podľa mňa posledné voľby prebehli veľmi dobre v Kosove a ľudia hlasovali najmä za zmenu. A ja dúfam, že nová vláda bude pokračovať s tými zmenami, ktoré chcú občania Kosova. Vy ste spomenuli mnohé tie témy, sociálne a ekonomické záležitosti. Chcem povedať jednu vec. Teraz je zima aj v Kosove a energetická situácia v štáte je veľmi vážna ďalšia vláda to bude musieť naozaj brať veľmi vážne. Takisto aj energetická účinnosť a viac obnoviteľných energií. E, toto Kosovo potrebuje, pretože spaľovanie uhlia škodí ľuďom v zime v Kosove. Ďalej, e, právny štát. E, srbská menšina má veľmi dobrý status v štáte, ale potom sú tu ešte Rómovia, Aškali, Koráni, Rôzne ďalšie menšiny potrebujú e, väčšiu ochranu. Už sa urobili pokroky, ale ešte implementácia nie je dostatočná. Teraz k dialogu. Som veľmi rada, že ministri zo so Srbska aj Kosova sú tu dnes prítomní. Tento proces podľa mňa je veľmi dôležitý. Je potrebné normalizovať tú regionálnu spoluprácu pretože to je bežná vec v Európskej únii, ako to funguje. Dúfam, že obe štáty budú pokračovať v implementácii tých sľubov, ktoré dali počas dialogu. Ešte jedna vec. Ja veľmi dúfam, že onedlho budem môcť telefonovať ľuďom do Kosova, priamo, že už budú mať vlastný, e, vlastnú telefónnu predvojbu, že nebude musieť telefonovať cez Monako alebo bez Slovi- cez Slovinsko. Tých 5 krokov, ktoré pán minister e, spomenul, e, to sú dobré veci. Toto podporuje Európsky parlament, normalizácia vzťahov medzi Kosovom a Srbskom, plná normalizácia. Áno, to chceme. No a pod, posledná vec, e, vízová liberalizácia. Tania Fajon bola za toto zodpovedná v poslednom volebnom období, aj ona tu dnes je. To je veľmi dôležitá vec, pretože musíme umožniť kosovským občanom, aby cestovali do EÚ a aby neostali jedinými občanmi v regióne, ktorí ešte nemôžu slobodne cestovať. Ďakujem. Ak sa každý bude vyjadrovať tak dlho, tak bude dlho trvať aj ten proces implementácie. Ivo Lučič, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, vážení členovia národných parlamentov a Európskeho parlamentu, toto je potvrdenie toho, že Európsky parlament eh, naozaj chce proces rozširovania a zároveň tento dialog je príležitosť vyhodnotiť situáciu a podporiť hlavné hodnoty Európskeho spoločenstva. Som si istý, že právny štát, ekonomické riadenie a zlepšenie administratívy a verejnej správy budú viesť k ďalšej fáze procesu rozširovania, pretože toto je jediný spôsob, ako implementovať tie povinnosti vyplývajúce z prístupu. Tento región potrebuje bezpečnosť, ekonomický rozvoj a stabilitu. Nedávna návšteva komisára Hana v Čiernej hore nás povzbudila v tom, aby sme pokračovali v európskej ceste a takisto je to určitým usmernením pre ďalšie plnenie priorít na európskej agende. Chcem pripomenúť, že doteraz sme e, uzavreli predbežne dve kapitoly a otvorili sme 10 ďalších kapitol a pracujeme na otvorení ďalších. Sme si vedomí tých víziev, a budeme sa snažiť o vnútorné reformy a o ekonomické reformy. Pokiaľ ide o právny štát, pripravujeme akčné plány pre kapitoly 23 a 24, aby sme zlepšili monitorovanie a hodnotenie tých cieľov, ktoré máme v oblasti dobrého riadenia, boli zvolení. E, kľúčoví, boli menovaní kľúčoví justiční úradníci, ktorí boli potrební a legislatívny rámec pre nezávislosť justície, zodpovednosť a boj proti korupcii a organizovanému zločinu musí byť e, v súlade s európskymi normami a tento balík je už finalizovaný a bude schválený v ďalších týždňoch. Pokiaľ ide o e, slobodu médií, zlepšujeme prostredie pre médiá a zvyšujeme etické štandardy. Prípady násilia na žurnalistoch ehm, z roku 2014 už boli vyriešené, boli vysvetlené a nové prípady neboli zatiaľ ohlásené. Úzko spolupracujeme s OBSE, so sekretariátom vo Viedni a posilňujeme etické normy v oblasti žurnalizmu a pripravujeme aj etický kódex pre novinárov. Pokiaľ ide o hospodárskú oblasť, pracujeme na predprístupovom ekonomickom programe z januára 2014 a vytvárame z neho nový nástroj, e, národný e, reformný program a e, očakávame, že prinesie určitú dynamiku. Takisto očakávame ale aj e, väčšiu ekonomickú podporu zo strany EÚ, aby sme mohli zvýšiť investície do infraštruktúry v našom regióne. Aby ten región bol lepšie prepojený a aby bol zárukou hospodárskeho rastu. Máme tu jasný vzájomný záujem na tomto pretože to pomôže ekonomickému rozvoju na Balkáne, ale prispie to aj k tomu, že sa znížia migračné tlaky Regionálna spolupráca je takisto veľmi dôležitá. Snažíme sa intenzifikovať, zintenzívňovať eh, zmierenie a stabilitu. Čierna hora sa snaží naďalej zvyšovať úsilie v boji proti korupcii a organizovanému trestnému činu. Snažíme sa zlepšovať infraštruktúru, obchod a podnikateľské prostredie. Dovolte mi, dámy a páni, aby som zdôraznil, že keď začneme rokovania, keď sme začali rokovania v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky v júni 2014, tak sme sa snažili od začiatku zosúľadovať našu politiku s politikami EÚ. A chcem takisto povedať, že Černohorský parlament sa stal aktívnym partnerom v celom procese pristupovania do EÚ. Snažíme sa vytvárať efektívne kanály komunikácie aj s neštátnymi aktérmi, s médiami, akademickým svetom, mimovládkami a snažíme sa, aby tento proces bol transparentný. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz zastupca Černohorského parlamentu. Ďakujem pekne, Elmar. Chcel by som vás v mene delegácie Čiernej e, e, e, hory privítať. Veľmi rád predstavím úspech nášho regiónu. Náš, príklad, náš parlament je tiež príkladom pre ostatné v regióne, pokiaľ ide o efektivitu a kontrolu exekutívy Dúfam, že e, spoločne sa nám podarí ešte ďalej zlepšovať e, schopnosť nášho e, parlamentu. Ale je dôležité vytvoriť aj model pre región. Nemáme ak nebudeme mať silné parlamenty v regióne, tak nebudeme mať dosť efektívne reformy. Ja oslavujem 25 rokov v parlamente, zatiaľ som teda zmenil 4 krajiny, a viacero systémov. Takže mohol by som dobre zhodnotiť, čo sa medzi časom e, stalo a vnímam to ako dobre, veľmi veľké zlepšenie, aj keď sú tam e, ešte veľké medzery. Pre mňa e, je stav parlamentu veľmi dobrým ukazovateľom toho, ako, aká je situácia na Balkáne treba vytvoriť eh, plné povedomie toho, že parlamenty sú schopné našu spoločnosť eh, posunúť ďalej eh, oveľa produktívnejším spôsobom. Pretože preto je východiskom právo zákona. To je teda východiskom pre všetky krajiny, obzvlášť nové demokracie ak chceme teda rozvíjať naše krajiny. Toto je spôsob, ako e, náš rozvoj stanoviť musíme sa snažiť e, zefektívniť všetky aktivity. Spoločne e, by sa nám to však podarilo viac. A toto je dôvod, prečo EU je, EU je majakom celého nášho regióna my sme ako e, lode e, v e, búrke opustené bez takéhoto majáka. A preto je EÚ ešte dôležitejšia, než si možno viete predstaviť, obzvlášť pre našich občanov, pre ich nádeje. a z EÚ by to znamenalo viac bezpečnosti, viac, viac spravodlivosti, silnejšia, silnejšiu spoločnosť v týchto spoločnostiach prechodu. Vy, pán predseda, máte e, e, e, dlhoročné skúsenosti. Myslím si, že ste v Európskom parlamente najdlhšie slúžiacim predsedom výboru. Ehm, ehm, je potrebné reintegrovať náš región a my vám ďakujeme za uh, vašu podporu v tejto súvislosti. <clears throat> Mr. Chairman, uh, distinguished guests. Pán predseda, vážení e, hosti, moja skupina, skupina ECR, e, e sa naďalej plne zasadzuje za e, proces rozšírenia e, Západného Balkánu, keď krajiny budú pripravené. Zatiaľ to bolo naozaj ús- príbeh veľkého úspechu. E, Srbsko a Albánsko vítame ako kandidátske krajiny teraz. E, sa pridali k Čiernej hore a Macedónsku. Ehm, Macedónsko e, e, e, neuzavrlo teda napriek odporúčaniam komisie rukovania. A toto je jediná krajina v západnom Balkáne doteraz, ktorá provizorne otvorila kapitol 24-25, tie kľúčové a provizorne uzatvorila kapitoly ako e, veda a vzdelávanie. Ešte stále sú tam e, problémy polarizovanej politickej klímy, obzvlášť v parlamente, e, kde sa vlastne takým, z tohto dôvodu nevhodne stiažuje práca v parlamente. Treba ešte sa zaoberať nezávislosťou súdnictva a nebraneniu práce novinárov. Čierna e, e, hora veľmi e, dobre sa venovala v trestnej legislatíve otázke ISIS. Je tam našťastie malý počet ľudí, ktorí teda podporujú ISIS. Tiež ma teší, že Čierna hora spolu s Albánskom sa plne zosúladili e, s našou spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou, pokiaľ ide o postup voči Rúsku a režim sankcií. E, parlament tam vymenoval takisto e, generálneho prokuratúra, ktorý bude veľmi dôležitý v boje proti korupcii a krajina tiež dúfa, že dostane zelenú od NATO, aby mohla pristúpiť. To by bolo veľké uznanie jeho príspevku k regionálnej kooperácii a globálnej bezpečnosti. E, celkovo e, Čierna hora e, je príbehom dobrých správ a príkladom toho, že malé býva pekné. Hvala, gospodine predsjedniče. Ďakujem, pán predseda. Republike Srbije postavila... Ďakujem. Je známe, že srbská vláda má za cieľ vstúpiť do EÚ a je to jeden strate- zo strategických cieľov vlády. Dnes sme urobili jeden z historických krokov v rámci prístupových rokovaní. Prístupové rokovania sa začali. Je to naozaj strategický krok vpred a dúfame, že budúci vstup Srbska bude medzi najdôležitejšími prvkami na srbskej agende. Európska únia pomohla zlepšiť situáciu nie iba Srbska, ale celého Západného Balkánu a problémy Západného Balkánu môžu byť riešené iba dialogom. EÚ je jeden z najdôležitejších faktorov a takisto sem patrí medzi tie najdôležitejšie faktory aj dialog medzi Srbskom a Kosovom. Európska únia sa zasadzovala aj za riešenie rôznych iných problémov na Západnom Balkáne. Domnievam sa, že Európska únia je veľmi dôležitá v štátoch Západného Balkánu a je populárnejšia na Západnom Balkáne ako v niektorých štátoch EÚ. E, my dúfame, že rozšírenie EÚ umožní riešiť ďalej aj situáciu Bosny a Hercegoviny od EÚ očakávame, že nebude znižovať podmienky e, na vstup do EÚ. My si uvedomujeme, že každý štát musí robiť pokroky na svojej ceste do Európy a to v závislosti od svojich zásluh. Srbsko sa rozhodlo, že bude naďalej e, pokračovať cestou integrácie do Európy a budeme plniť všetky podmienky našou Prioritou je posilniť e, právny štát a pokračujeme v implementácii konštruktívnej regionálnej politiky taktiež bola zorganizovaná konferencia ministrov hospodárstiev a zahraničných záležitostí štátov Západného Balkánu. Vtedy sme prijali závery, kde sa hovorí, že stabilita a regionálna spolupráca je prostriedkom na to, aby sme splňali postupne podmienky na vstup do EÚ. Srbsko ukončilo screening 21. kapitoly a takisto očakávame ukončenie 10 nových screeningov. Je potrebné, aby sa pokračovalo s rovnakou dynamikou, v rovnakom e, rytme a Tie skriningy, ktoré boli realizované doteraz, ukazujú, že máme dostatočné kapacity a onedlho už budeme schopní transponovať v Srbsku aký komunitér. Uvedomujeme si, že členské štáty EÚ očakávajú, že Srbsko bude robiť ešte viac reforiem, najmä v oblasti slobody e, prejavu, slobody médií a demokratického deficitu. Srbsko predtým, než vstúpi do EÚ, bude ešte naďalej konsolidovať svoje politické pozície a budeme všetko dávať do súladu s pozíciami EÚ. Srbsko sa pripravuje na ďalší nový záväzok, ktorý príde budúci rok. Prevezmeme predsedníctvo OBSE budúci rok. To je náš najvýznamnejší multilaterálny záväzok v našej histórii. My sa budeme snažiť e, byť prezidentským štátom, ktorý bude kompetentný a nestranný a budeme sa snažiť takisto prispievať k riešeniu ukrajinskej krízy. V tomto zmysle podporujeme pozíciu súčasného švajčiarského predsedníctva a dúfame, že aktivity, ktoré robilo Švajčiarsko, že v nich budeme pokračovať aj my v budúcnosti. Švajčiarsko ako súčasný predseda OBSE e a Srbsko ako budúci predseda v roku 2015 sa budú snažiť koordinovať a takisto s Nemeckom, ktoré preberá predsedníctvo v roku 2016. Našou prioritou je normalizácia a budeme sa snažiť spolupracovať aj s Kosovom. Cieľom tohto zasadnutia je prezentovať um, naše krajiny čo najlepšie. Ja by som mohol hovoriť veľmi dlho. My sa samozrejme stretávame v európskych aj medzinárodných e, inštitúciách. Vidíme sa takmer každý týždeň medzi ministrami, no, ale napriek tomu si musíme uvedomiť, aká je realita v teréne. A musíme o tejto realite otvorene hovoriť. Podľa nás je veľmi ťažké, podľa mňa je veľmi ťažké budovať mier, Avšak je veľmi ľahké zničiť ten mier a všetko, čo bolo doteraz vybudované. A preto chcem, aby všetci, ktorí sa zúčastňujú na politickom procese, vrátane nás, Západného Balkánu, aj európskych poslancov, všet, všetkých prosím, aby si toto uvedomili. Pred niekoľkými dňami Európsky parlament diskutoval o Srbsku, o pánovi Šešeliovi Európsky parlament má samozrejme právo diskutovať o všetkých témach, o ktorých chce, ale je potrebné si uvedomiť, že Srbsko nebolo informované zo strany TPI, zo strany Medzinárodného e, trestného súdu o prepustení pána Šešela. Konanie proti pánovi Šešelovi trvá niekoľko rokov už. A ako je možné, že súd, že Európsky parlament nereagoval, keď bol pán Šešel prepustený na slobodu a že reaguje až teraz, takto neskoro. Srbská vláda a ja osobne sme viackrát verejne povedali, že pán Šešel je súčasťou našej minulosti a že jeho politika nebola prínosná pre Srbsko a nechápem, prečo Srbská prečo sa o tomto tu nehovorilo. Nemôžeme mm, hovoriť ešte o jeho činnosti, ak nebol odsúdený. Takže tie diskusie v Európskom parlamente my sme ich zanalýzovali, ale boli pre nás sklamaním. Srbsko sa zmenilo. Srbsko dnes už nie je to isté, čo bolo v minulosti. E, Šešel už nie je našou súčasťou, súčasťou našej e, prítomnosti. Šešel je na Medzinárodnom súde v Hágu. V roku 2012 e, vznikla nová vláda a my by sme neboli za jedným stolom s ostatnými ministrami, keby sa situácia v Srbsku nebola odvtedy už zmenila. Chcem, aby ste pochopili, že my toto nerobíme pre Európsku úniu. My tieto zmeny robíme aj pre Srbsko. Berieme na vedomie tieto problémy a snažíme sa ich riešiť bilaterálne a nechápem, prečo Srbsko a Chorvátsko nemali možnosť o tomto diskutovať bilaterálne. Ja to ľutujem, pretože uh, moja návšteva v Chorvátsku bola zrušená kvôli tomu, že v ten istý deň bol prepustený pán Šešel. A a takisto novinám som dal už viacero vyhlásení. A vy viete veľmi dobre, čo som povedal viackrát na tému Šešel. Musíme pamätať na to, že sa nemôžeme stále vracať do minulosti. N- my už nie sme to Srbsko, ktoré existovalo eh, pred 20 rokmi. Situácia sa úplne zmenila, nemôžeme aplikovať tie isté vzorce. Keď sme dnes diskutovali o Kosove, nikto nespomenul potrebu, že je, eh, sa musí zriadiť eh, trestný súd pre vojnové zločiny v súvislosti s Kosovom. Ani spravodajkyňa to nespomenula. A to sa takisto dotýka srbských občanov. Ja som nepovedala, ani som nespomenul, že Medzinárodný trestný súd e, oslobodil aj niektorých veliteľov kosovských alebo e, chorvátskych. Takisto sa nevyjadrujem k tým anticyrilickým hnutiam v Chorvátsku na tejto pôde. To sú veci, ktoré sa musia diskutovať bilaterálne. Ja súhlasím s vami, že je potrebné odsúdiť politiku pána Šešela, ale za to nemôžete odsudzovať Srbsko, pretože Srbsko už odsúdilo politiku pána Šešela. A teraz uh, v Srbsku máme úplne inú politiku. Prepačte, že som prekročil rečnícky čas, ktorý ste mi pridelili. A dovolte mi, aby, aby som sa poďakoval, že ste mi naozaj umožnili tak dlho hovoriť. Teda Teraz kolega David McAllister, ktorý e, predseda e, delegácii v, e, je momentálne vo Washingtone, preto nemôže zaujať svoju úlohu spravodajcu. Preto by som chcel povedať, že Celkovo vývoj v Srbsku vnímame ako pozitívny a Znamenáme tu postupné splňanie eh, povinností z eh, asociačnej dohody. To treba pozitívne spomenúť. Aj z mojej návštevy v Srbsku som nadobudol dojem, že je tam naozaj váž, eh, vážny záujem rokovať, diskutovať, robiť postupy, reformy a splňať podmienky e, prístupového procesu. Všetkým je jasné, aké je to ťažké vytvoriť takýto e, systém, či už v systéme e, právnom, verejnej správy, v penzínom systéme E, so všetkými problémami, ktoré to prináša pre verejnú diskusiu, e, s tými ťažkosťami, ktoré to prináša e, pre vládu, ale aj z môjho dojmu s ministrom zahraničných vecí aj s premiérom som na to budovu dojem, že je tu vôľa sa venovať tomuto a takisto aj bojovať proti korupcii. Som si istý, že Srbsko konštruktívnym spôsobom bude realizovať eh, na badania Európskej komisie. Dámy a páni, myslím, že aj kroky, eh, ktoré sa eh, v súvislosti s so Srbskom a Kosovom podujali. Mám dojem, že obe strany sa snažia podľa možností o e, teda postupné posúvanie ďalej tohto procesu a e, v priebehu rokov e, toto nebude problém, ktorý by mohol ohrozovať proces rozšírovania. Mali by sme to takto príslušne aj podporovať. Srbsko má tradične dobré vzťahy s Ruskom a e, tu sa e, poskytujú e, šance pre teda mirové riešenie. Pokiaľ ide o pozíciu v OECD, pre, predsedajúcej krajiny v OECD v blízkej budúcnosti, takže toto treba tiež podporovať. A takisto vieme, že Srbsko E, sa má teda venovať celému radu problémov, musí ich e, zvládnuť korupcia, e, reforma právneho systému. Ja si myslím, že krajina si je vedomá, že toto musí riešiť a tu aj v iných oblastiach ešte budú musieť prebehnúť tvrdé diskusie, pokiaľ ide o spracovávanie minulosti a zaoberanie sa budúcnosťou. Prvý nemecký spolkový kancelár Adenauer povedal, že história je tu na to, aby sme sa z nej mohli e, použi- poučiť, aby budúcnosť bola lepšia. E, minulosť by tu nemala byť na to, aby sme spadli naspäť do starých vzorcov. Myslím, že to tiež e, poukazuje nielen na to, ako by to malo vyzerať v Srbsku, ale čo by sme my na politici mali mať a vo všeobecnosti na pamäti a čo by malo napomáhať potrebným procesom. Ďakujem vám ešte raz za váš príspevok k diskusii a slovo má ako prvý pán Plenkovič. Ďakujem veľmi pekne, eh, predseda Brok, eh, vážený ministri zahraničných vecí, podporujem eh, úsilie všetkých vašich krajín v snahe o pristúpenie do EÚ a teda obzvlášť pokiaľ ide o teda Čiernu horu, bol by som veľmi rád, keby sme mohli otvoriť rokovania s Macedónskom. Takisto sa teším na participatívnejšiu demokratickú kultúru e, v e, macedónskom a albánskom parlamente, čo by pomohlo dôveryhodnosti oboch krajín na ceste do Európskej únie. E, Bosna a Hercegovina je v srdci našich priorít, obzvlášť po rokovaniach, po, po voľbách v oktobri a tešíme sa na to, ako vás budem podporovať eh, vo vašom úsilí. Pokiaľ ide o eh, koma, komentár pána Dačiča eh, zo Srbska a vojnového zločinca Šešela, včera sme tu videli rýchlu reakciu Eh, pána Bramersa eh, zo eh, Medzinárodného súdu, ktorý žiadal o odvolanie rozhodnutia súdu a návrat Češela teda pod ochranu súdu. Zaznelo, že Európska únia je veľmi populárna v Srbsku. Ja tiež dúfam, že aj európske hodnoty sú populárne v Srbsku. Šešerová retorika bola tak e, ne, po, po jeho návrate e, tak e, odsudenia hodná a neakceptovateľná, že nám tu v Európe chýbalo jasné odsudenie Srbska, pokiaľ ide o jeho konanie ak chcete pokračovať, postupovať v e, rozši- e, procese rozširovania, nemôžete ignorovať e, odho- odsúdenie jeho retoriky, ktoré posúva región späť o 20 rokov. Šešel bol chybne pustený na slobodu v Hágu a vy by ste si mali byť toho vedomí. Ďakujem pekne. Oui. Hovorí sa žiaľ bez mikrofónu. Vous avez cité avec... Ďakujem. Vy ste právom citovali Solúnsku deklaráciu, tu plne podporujeme. 28. novembra Francúzsko prostredníctvom ministra pre európske záležitosti pripomenulo, že vstup Srbska do EÚ považuje za prioritu, za cieľ pre stabilitu regiónu. My vieme, že rozširovanie EÚ dostane teraz 5-ročné moratórium, technické moratórium, ale napriek tomu dúfame, že e, štáty Západného Balkánu vstúpia nakoniec do EÚ. Chceme využiť toto moratórium na to, aby tie rokovania boli vynikajúce. Nová vlna rozširovania e, sa zrealizuje až po dlhých rokovaniach a my si želáme pre tieto rokovania stanoviť určité priority. Ponaučili sme sa z ťažkosti z minulosti, takisto sme vytvorili mechanizmy overovania a spolupráce aj po vstupe, ale tento mechanizmus ešte nie je dobre urobený. Takže nechceme, aby vstupovali štáty, ktoré sa príliš odkláňajú od demokratických praktík EÚ. Chceme, aby štáty, ktoré vstupujú do EÚ, boli dokonale pripravené a musíme sa preto ubezpečiť, že tieto štáty majú efektívnu štátnu správu a efektívnu justíciu. My vždy začíname rokovania kapitolov o justícii a o právnom štáte a to je dobrá vec. Mohol, možno by sme mohli zájsť ešte ďalej a mohli by sme zakotviť podmienku, že ak tieto dve zásadné kapitoly nebudú dostatočne pokročilé, tak nezačneme rokovania ani o iných kapitolách. V tejto požiadavke vidíme nie iba určitý zdravý rozum, ale aj predpoklad účinnej a úspešnej integrácie nového štátu v Európskej únii. Ďakujem. Hvala lepa, predsednik. Najprej by... Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som tiež chcela privítať našich hostí tu a vyjadriť e, našu plnú podporu pre váš proces. Veľmi e, e, rada vidím politickú voľu, ktorú preukazujete. Chcel by som robiť tri komentáre. týkajúce sa celkovo e, e, viacerých krajín. V prvom rade je tu korupcia ako veľký problém, ale čo je ešte problematickejšie je pluralizmus médií, e, sloboda médií, politická, politický, ekonomický tlak, E, e, tlak na novinárov, e, ne, chybajúce skutočné vyšetrovania. Toto sú nedostatky skutočnej demokratickej spoločnosti. Musíte sa viac posnažiť o vytvorenie naozaj nezávislého žurnalizmu, vytvoriť naozaj správne prostredie pre novinárov, pretože novinári pod tlakom nie sú dobrí pre demokratickú spoločnosť. Dnes ráno som sa stretla s aktivistami, z krajín e, Západného Balkánu, e, ktorí bojujú za e, práva LGBT komunity. Homofóbia je veľmi vážnym problémom a vy musíte urobiť niečo viac aj v tejto oblasti. Čoraz viac správy o diskriminácii, o napadnutiach príslušníkov LGBT komunity a iných zraniteľných minoritných komunít. Takže toto platí pre e, teda všetkých, e, nielen teda pre región Západného e, Balkánu. Ďakujem pekne, pán predseda. Grécko vždy bolo silným podporovateľom procesu rozširovania Európskej únie na Západnom Balkáne. Ako e, predsedujúca krajina EÚ sme e, sa sústredili na európsku perspektívu pre krajiny Západného Balkánu a aktívne sme sa snažili podporovať európsku integráciu. Tento cieľ e, je silne prepojený s medzinárodnými teraz príslušnými reformami kandidátskych krajín v súlade s konanskými kritériami a podporou dobrých susedských vzťahov k čomu patrí e, zmier a aj venovanie sa e, zdrojom negatívneho nacionalizmu. E, pokiaľ ide o rozširovací balíček komisie, podporujeme tie ekonomické kritéria, spoločenské, dobré susedské vzťahy. Tie najdôležitejšie veci, tým sa treba venovať najprv. A tiež e, silne e, podporujeme hodnotenie komisie e, týchto pristupujúcich krajín a pár komentárov k Fajromu. Myslím si, že sú tu také zmiešané posolstvá pre Skopie zo strany EÚ. Mali by sme si uvedomiť, že nemali by sme to využívať ako výhovorky pre nedostatočné reformy. A chcel by som zdôrazniť, že my sme za európsku perspektívu tejto krajiny. Ak Európska únia eh, ak jej kritéria budú plne eh, naplnené, napríklad aj skutočne dobré susedské vzťahy a eh, vyriešenie otázky názvu. Hvala lijepa. Podržavam politiku proširenja. Ďakujem pekne za slovo. Ja podporujem politiku ohľadne rozširovania, podporujem aj rokovania. Samozrejme, uvedomujeme si, že niekedy je to zložitejšie ako inokedy, ale myslím si, že je dôležité, aby žiadna krajina sa nevzdala tohoto procesu. Pokiaľ ide o stabilizáciu Západného Balkánu, znamená to vlastne stabilizáciu Európy. Ja by som chcela povedať, že pokiaľ ide o arogancia pána Dačiča, myslím si, že to je niečo, čo nemôžeme uvítať v tomto parlamente. My sme nepožiadali Srbsko, aby sa identifikoval s tým, o čom hovoril pán Šešel. Ide o to, že my sme iba chceli to, aby srbská vláda sa jasne vyjadrila, že nepodporuje vyjadrenia pána Šešela, lebo my si uvedomíme, že pán Dačič e, zvykol byť v úzkom kontakte s pánom Šešelom, takže my by sme boli veľmi radi, keby srbská vláda veľmi jasným spôsobom mohla povedať, že nepodporujú vyhlásenia Šešela. To je všetko, čo sme požiadali. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o výbor pre zahraničné otázky v luxemburskom parlamente, samozrejme my sledujeme to, čo sa deje v iných štátoch. Som veľmi rád, že sa tu môžeme stretávať a som veľmi rád, že Európsky parlament a komisie vypracovali takýto prospešný dokument, čo je veľmi dôležité, keď diskutujeme o otázkach rozširovania aj s našou verejnosťou. Dovolte, aby som zacitoval z toho pracovného dokumentu, ktorý vypracoval Žibor pre to zasadnutie. No a začnem teraz citovať. Ide tu o to, že výzvy týkajúce sa jednotlivých štátov ohľadne zásadných vecí, ktoré blokovali pokrok, je dôležité riešiť. No a myslím si, že to je to, čo musíme zabezpečiť v najbližších 5 rokoch, riešiť tieto problémy, pomenovať ich konkrétne, neobchádzať tieto problémy, skutočne sa na ne zamerať a je dôležité ich hlavne riešiť a potom môžeme merať, aké úsilie vykonáva EÚ pokiaľ ide o riešenie týchto víziev. A samozrejme dôležité je to porovnať s úsilím jednotlivých štátov, pokiaľ ide o riešenie tých víziev, ktoré sa ich týkajú. Myslím si, že to je naša úloha pre najbližších 5 rokov, nesmieme strácať čas. Na záver by som chcel povedať, že Veľa, želám samozrejme štátom Západného Balkánu veľa úspechov v rámci reforiem. Je veľmi dôležité, aby sa pracovalo na otázkach zmierenia, Dôležité je, aby sa zmierovali tie štáty navonok, ale aj dovnútra, pokiaľ jednotlivé etnické skupiny. A vieme, že niekedy je to veľmi zložité a dokonca aj väčšina v parlamente je proti takémuto zmierovaniu. Ďakujem. Liberal group. Liberáli. Ďakujem pekne, pán predseda, iba stručne. Kolegyne, kolegovia, ministri, vítam vás na pôde Európskeho parlamentu. Moja otázka sa týka Srbska. V polovici oktobra podpísalo Srbsko s Ruskom dohodu a protokol. Potom bol návštev Vladimira Putina v Belehrade. Tam išlo aj o vojenskú spoluprácu, technickú spoluprácu. Potom je tam dohoda o vzájomnom, vzájomnej ochrane, pokiaľ ide o ochranu informácií. Srbsko prislúbilo, že sa nepripojí k sankciám, EU voči Rusku, chcú, chcú ďalej rozvíjať South Stream, no a potom je dôležité to riešiť z hľadiska ďalšej stratégie Srbska. No a ja sa chcem spýtať, e, predovšetkým v súvislosti s nedávnymi voľbami, ako sa staviete k otázke sankcií voči Rusku? Thank you, Chairman. I want to... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel vyjadriť silnú podporu Švédska, pokiaľ ide o myšlienku rozširovania. Myslím si, že je veľmi dobre známe, že my tradične sme tieto idei podporovali. Zároveň by som chcel zdôrazniť, aká je dôležitá možnosť, táto možnosť pre budúce kandidátske štáty. Ide o to, že je tu určitá, určitý Mm, nátlak, tak povedzme na tieto štáty, alebo určitý podnet, aby vlastne sa štáty snažili si zavzúť lepšiu budúcnosť. Z hľadiska Švédska by sme chceli samozrejme poskytnúť pomoc. Myslíme si, že existuje tu množstvo možností, kde môžeme spolupracovať s tými krajinami, ktoré sa rozvíjajú, a chcú sa orientovať viac podľa západnej Európy. Sú tu otázky hodnot, kde môžeme spolupracovať. Napríklad otázka ľudských práv, demokracie, rovnosti, rešpektovanie práv LGBTI a nediskriminácia. My sme ochotní vás podporovať v rámci vašej práce ako som už povedal, silne podporujeme rozširovanie a pevne veríme, že v budúcnosti sa nám podarí uvítať ešte viac štátov v európskej rodine a teda aj v rámci EÚ, keď budete pripravení a keď naplníte štandardy, potom by ste mali byť uvítaní v Európskej únii to je jednoducho stanovisko, ktoré silne podporuje Švedský parlament. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Keď si pozrite správu o pokroku, ktorá sa týka Západného Balkána, Balkánu, pri každej krajine sa spomína presne kapitol 23, ako, jaká situácia jednotlivých menšín, napríklad Rómov, niekde sú tam pokrok, sa dopadol sem pokrok, ale e, niekedy žiaľ zistujeme, že Rómovia žijú v zložitej situácii, pokiaľ ide právo na byty, prístup k vzdelávaniu a prístup k sociálnym systémom. Preto sa chcem spýtať, či by mohli ministri zahraničných vecí ešte raz tomu zaujať stanovisko, či mohli zareagovať na to, aké opatrenia prijímajú ich štáty na to, aby sa zlepšila ich situácia. A dovolte ešte jeden komentár, pokiaľ ide o e, sekretariat AFETu. Ďakujem pekne za materiály, ktoré sa týkajú prípravy tohoto rokovania. Keď si pozriem ten dokument, teda ten pracovný dokument a potom aj tie výzvy a výhľad e, Západného Balkánu, tak situácia Rómov sa spomína iba raz v súvislosti s jednou krajinou a ja by som bola rada, keby sme v budúcnosti tento problém mohli hodnotiť primeranejšie dôležité tom lepšie zohľadniť. Ďakujem. Not here anymore. Zdá sa, že tu nie je táto osoba. Takže teraz pani Beck. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že tu máme šiestich ministrov zahraničných vecí, ktorí tu sedia po, tej, po tom krvavom rozpade bývalej Juslávie, na ktorý si to veľmi dobre pamätám. A tu spolu diskutujeme spoločne ceste do Európy, Európskej únie. Ide o to, či tu existuje nejaké riziko, nejaká hrozba keďže včera sme diskutovali už o tom, že Rusko má nové geostrategické záujmy, ktoré boli naformulované veľmi jasným spôsobom na úrovni OSN, keď sa mal predlžiť mandát EUFOR a doteraz tam bol koncenzus, avšak teraz je to vlastne prvýkrát, čo ruský veľvyslanec Vitali Čurkin vysvetlil veľvyslancovi OSN, že Rusko je proti prítomnosti akýchkoľvek medzinárodných zložiek v Bosne, lebo tým pádom integrácia tejto krajiny e, do EÚ a NATO by sa urychlovala. No a ja si kladím otázku, či sa musíme pripraviť na niečo, čo nám ešte možno nie je jasné, alebo to nechceme vidieť. Ja tu konkrétne myslím aj na to riziko, že Republika Srbska by mohla zorganizovať referendum a vyhlásiť nezávislosť, tak ako sme to zažili v Transdnestersku, Abcházsku, Osecku a na východe Ukrajiny, ale aj na Kryme. Ďakujem. Žiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu. Kire, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω ερώτηση προς τον αξιότιμο Υπουργό Εξωτερικών. Ďakujem. Minister zahraničia Albánska tu nie je teraz v sále, takže ja sa vyjadrím radšej neskôr, ak dovolíte. Is he here still? Andronius Azubalis. Antonius Azubalis. Jolt Nemeth. Jolt Nemeth. Thank you, Elmar, for the floor. Ďakujem pekne, Elmar, za slovo. Chcel by som pogratulovať vám všetkým v mene Maďarského parlamentu. By som chcel sa podiakovať za vaše príspevky. Chcel by som povedať, že som veľmi rád, že po našom stretnutí v Ríme s mnohými s vami, s výborov pre zahraničné otázky a z Európskeho parlamentu sa potom stretávame v tomto formáte. Ďakujem aj predsedovi Elmarovi Brokovi za to, že zorganizoval toto podujatie, aby sa mohli tu stretnúť. Až sa tu môžeme stretávať aj so, s ministrami zo Západného Balkánu. Myslím si, že pokiaľ je správa pokrku, je veľmi dobrá, komplexná a my si ceníme to, že je tu snaha riešiť v regióne e, otázky, ktoré sa týka postavenia menšín. Tu ide o zmierenie, teda proces srbsko-maďarský. Sme vďační pánovi Dačičovi za toto úsilie, ako aj pánovi Nikoličovi, ako aj pánovi Vučičovi. A ja by som chcel povedať, že zdieľam obavy pána Dačiča, pokiaľ ide o pána Šešela. Myslím si, že tento prípad Šešel si vyžaduje veľmi podrobnú analýzu, Ide o to, ako to vôbec bolo možné, že sa mohol vrátiť do Srbska bez rozsudku súdu. Pokiaľ ide o Západný Balkán, myslím si, že by sme vždy mali myslieť na to, že situácia na Západnom Balkáne sa môže zhoršiť. Totiž je tu veľmi dôležitá informácia, ktorú spomínala pani Beck. kde tu o to, že ruská zahraničná politika sa snaží zmeniť postoj voči Bosne a Hercegovine sú, veľmi silne tam pôsobia, pre všetkým v sektore energetiky, a to už vlastne bolo počas posledného desaťročia. Zároveň nesmieme zabúdať na riziko, ktoré znamená e, radikálny islam v krajinách Západného Balkánu, takže myslím si, že musíme myslieť na to, že ak vznikne nejaké vákum, väčšinou sa niečím zaplní. No a pán Juncker povedal pred niekoľkými týždňami, a všetci dobre si to spomíname, bol, bol tu určitý apel výpoj, ktorý sa, ktorá sa týkala toho, že 5 rokov minimálne nebude rozširovanie. A tu si spomínam na Hanu Suhocku, polskú ministerku zahraničnej veci, ktorá povedala, že my, Európskej krajiny, máme skúsenosti že sa nám vravelo strany EÚ, aby sme čakali 5 rokov. Ja pevne verím, že to nebude 5 rokov, ale my už máme isté skúsenosti v Strednej Európe. Ja verím, že predseda rady a komisie a všetky štruktúry EÚ nájdu určité spôsoby na to, ako je možné sa pozitívnejšie vyjadriť, vyzlať isté signály k krajinám Západného Balkánu. všetkým sme teda v budove Jožef Antal a, blíž, a je to vlastne blíži sa výročie 25. výročia prvých demokratických volí v Maďarsku a ja by som na záver chcel položiť jednu otázku. Samozrejme musíme zabezpečiť to, aby krajiny Západného Balkánu boli pripravené na rozširovanie, ale ako je to s Európskou úniou? Ja si myslím, že by bolo dobré mať ešte ďalšiu správu, ktorá by sa týkala toho, či Európska únia je vôbec pripravená na rozširovanie. To znamená, či vôbec sme pripravení na to, aby sme pozvali k nám tieto krajiny, to 6 krajín, je teda Západný Balkán problém, alebo Západný Balkán je možno súčasťou riešenia, pokiaľ ide o hospodárskú krízu v Európe. Potrebujeme tu mať mentálnu, politickú, ekonomickú prípravu vo vzťahu k štátom Západného Balkánu. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vítam vás, ministri, som veľmi rád, že vás tu vidím, takto ako sedíte vedľa seba. A ak by tu bol ešte niekto, e, tak by bolo 7, by som označil ako 7 statočných. Takže dobre, ide tu o otázku rozširovania, ktorá je veľmi dôležitá. Myslím si, že nemôžeme pokračovať bez vzájomnej dôvery, pochopenia a podpory. Potrebujeme obnoviť e, dôveru ľudí v regiónu, ako aj v EÚ, pokiaľ je o tento samotný proces. Musíme hľadať riešenia, ktoré sa týkajú dlhodobých problémov a zároveň musíme pozitívne oživiť politiku rozširovania. Ak sa nám to nepodarí, tak jednoducho prejde 5 rokov a budeme v tej istej situácii ako teraz. Ja by som chcel oceniť e, pozitívne kroky, ktoré sa vykonali v poslednom roku. Čierna, Čierna hora a Srbsko začali rokovania, potom e, sú tu štáty, ktoré získali kanadský štatút, sú tu niektoré staré problémy, zhoršovanie situácie v Macedónsku, a určitý signál, ktorý sa týka internej frustrácie v krajine. Myslím si, že mali by sme sa do budúcna zamýšľať nad tým, že to nie je len bilaterálny problém, ale je to vlastne európska záležitosť. Pokiaľ je Bosnu a Hercegovinu, tak tam sme vlastne zažili, ako vlastne krajina eh, na základe interných štruktúr a politík eh, je v takej situácii nesajú pokrok. Ide o to, ako vlastne, aby sa dostali na tú správnu cestu, opätovne približovali sa k Európe. Dokiaľ vzťahy medzi Srbskom a Kosovom, Srbskom a Albánskom sa musia ďalej zlepšovať. Sú zásadné pre dynamiku celého procesu v regióne. Nejaké narušujúce procesy, ako ich zažívame bojkot parlamentu, to sa týka Macedónska, Albánska a je to skutočne veľmi narušujúca si postup. No a potom ďalšia vec sa týka zosúladenie niektorých štátov, pokiaľ ide o SZBP a bolo by dobré si vypočuť zdraní ministrov, keby nám vysvetli, alebo sa vyjadrili tieto téme. Ďakujem. two things. Ďakujem pekne dve veci v zásade. Takže tá prvá časť tohoto dňa bola veľmi pozitívna. Je tu určitý pokrok, ktorý dosiahli štáty Západného Balkánu v posledných rokoch. Počas posledného storočia je to skutočne obrovský pokrok. No, pokrok a druhá vec je taká negatívna. Sú tu určité prvky, ktoré nie sú prospešné. Totižto sú tu veci, kde si my musíme sami klásť otázku, či sme postupovali dobre. No a tu sa dostávame k téme Šešela. V zásade každý európsky štát má v histórii takúto osobu. To sa týka tak 20. ako 21. storočia. To znamená, že nemali by sme vlastne si iba pozerať na tohoto šešela, ale riešiť našich vlastných šešelov. A ďalšia vec, pokiaľ ide pohľad na históriu, historické udalosti, je to veľmi rozdielne a často je to tak, že susedia sa na to pozorujú veľmi rozličným spôsobom. Myslím si, že to je všetkým jasné. Ale nemali by sme nútiť žiaden štát k tomu, aby akceptovali náš náhľad na históriu. bude dôležité, aby prešli viaceré generácie, aby sme kultivovali náš prístup, história. Možno, že bude ten náš náhľad podobný, ale identicky nebude nikdy, ale rozhodne, rozhodne nemôžeme nikoho nútiť počas celého tohoto procesu a pristupovať EÚ. Nemôžeme pristupovať žiadna suseda, aby akceptoval náš náhľad na históriu. Jednoducho, takto sa nedosiaľ nikdy dobré výsledky. Musíme sa zaoberať našou budúcnosťou, spoločnou budúcnosťou a nie našou čiastočne aj negatívnou minulosťou. Ďakujem, pán predseda. Domnievam sa, že sa všetci zhodujeme na tom, že európska perspektíva Západného Balkánu, jeho cesta do Európy, to je cesta bez návratu, už nie je možné e, to zvrátiť. Po všetkých tých nešťastiach, ktoré e, zažil Balkán e, v 90. rokoch. Pokiaľ ide o mňa ako tieňového spravodajcu, skúmali sme rámec financovania strán a takisto boj proti e, korupcii a nezávislé inštitúcie. Môžem povedať, že vzťahy medzi týmito dvoma štátmi sa zlepšili, ale pokiaľ ide o názov, spravodlivé riešenie sa musí opierať najskôr o zdravý rozum a potom o historickú realitu týchto dvoch štátov. Ďakujem. Frau Intotero. Nech sa páči teraz pani Intotero. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vítam prítomnosť ministrov zahraničných vecí krajín Západného Balkánu na tomto zasadnutí. Rumunsko aj naďalej podporuje pristúpenie všetkých štátov, ktoré majú záujem o pristúpenie k EÚ a rešpektujú prístupové kritériá Myslím si, toto je zásadný prvok, ktorý určuje aj rýchlosť, ako postupuje každý kandidátsky štát. Ja vítam zverejnenie toho rozširo- balíka rozširovania e, roku 2014. Je tu o to, ako vlastne ďalej riadiť tento proces rozširovania a samozrejme dôležité sa riadiť kodanskými kritériami. No a pokiaľ ide o rýchlosť pristúpenia, samozrejme to sa posudzuje podľa konkrétneho pokroku, podporujeme prístup komisie, pokiaľ ide o postup rozširovania. My by sme boli radi, keby rada vyslala jasný signál, pokiaľ ide o rozširovanie a pokiaľ ide o naplnenie kritérií, ktoré naplnili kandidátske štáty alebo potenciálni kandidáti. Ďakujem. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážení ministri z krajín Západného Balkánu. Pre nás v Bulharsku je jasné, že jediná primeraná cesta, pokiaľ ide o rozvoj Západného Balkánu, sa týka toho, aby ste stali členmi EÚ. To je cesta rozvoja a prosperity a nesmieme zabúdať ani na to, že z historického a kultúrneho hľadiska tieto štáty sú členmi Európy, ale zároveň nemôžeme nespomínať aj znepokojujúcu ľudskoprávnu situáciu v Srbsku a Kosovu. Toto je, Kosove, toto je skutočne veľmi zásadné. Ja disponujem informáciám Srbska, Macedónska. Sú to znepokojúce informácie, ktoré sa týkajú politického stíhania, ktoré sa týka príslušnosti k určitým etnikám, no ale je veľmi dôležité, aby miestne vlády reagovali na tieto, takové obvinenia. Tu hovoríme o nerešpektovaní ľudských práv a všetkého, čo vlastne my sa snažíme reprezentovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť chorvátsky. Takže ešte raz ďakujem pekne. Chcela by som privítať medzi nami ministrov zo Západného Balkánu. Ja podporujem všetkých rečníkov, ktorí sa tu dnes vyjadrili. Ja ocenujem váš pokrok, ale vlastne ako podpredsedníčka delegácie pre Bosnu a Hercegovinu. Nazveme pre všetkým Bosna a Hercegovina. Pevne verím sa, čo skoro podarí vytvoriť vládu. No a keďže teraz veľká pozornosť sa venuje Srbsku, pokiaľ ide o srbské vzťahy s Ruskom a potom je tu tá otázka Šešela. Potom ide tu o tú udalosť a tú prehliadku, ktorú zorganizovalo Srbsko pri príležitosti návštevy Putina, potom ide tu o e, problematiku hranice s Chorvátskom, čo je vlastne hranica z EÚ, no a potom pán minister zahraničných vecí. Možno, že vaše posledné vyjadrenie nebolo vykladané správnym spôsobom, ale ide o to, že ste vravili, že Srbsko by malo mať prístup k moru. Takže to, čo by nás zaujímalo, je, aby Srbsko nebolo neutrálne, ale aby podporovalo Európsku úniu ako vlastne plnohodnotný kandidát na členstvo v EÚ. A pokiaľ ide o uznesenie o Šešelovi, tak my nechceme žiadnym spôsobom destabilizovať Srbsko, ale boli sme radi, keby Srbsko rešpektovalo európske hodnoty a po včerajšom vyhlásení pána Brameca, že Šešel sa musí vrátiť do Hágu, by som bola rada, keby ste veľmi jasne skonštatovali, že sa dištancujete od tohoto prípadu a bolo by dobre, keby Srbsko povedalo, že podporuje európske hodnoty a dištancuje od Šešela. V tomto zmysle vás podporujeme a som veľmi rada, že sa tu dnes stretávame. Verím, že to bude tak aj v budúcnosti, ale zároveň je dôležité rešpektovať eh, uznesenie parlamentu, ktoré bolo veľmi dôležité. Ďakujem. Bohužiaľ bez mikrofonu. Ďakujem pán predseda, vítam ministrov a chcem pochváliť aj formát tejto diskusie v parlamente. Interný tlak e, na ďalšie rozširovanie v EÚ nie je veľmi e, silný. E, vidíme to aj podľa toho, čo povedal pán Juncker v najbližších rokoch sa bude menej investovať do rozširovania, nebude to taká dominantná téma, ale na druhej strane sú to ďalšie iniciatívy, ktoré môžu podporovať reformy a zmeny na Západnom Balkáne. Britsko-nemecká iniciatíva napríklad má dať ďalšie stimuly Bosne a Hercegovine, aby táto krajina kráčala európskou cestou. Ale úsilie vlád na Západnom Balkáne je minimálne tak dôležité, ak nie je dôležitejšie ako tieto iniciatívy. Západný Balkán sa nestane e, tak skoro členom EÚ. Chorvátsko má hranicu so štátmi Západného Balkánu, sú tam komplikácie a keď už vstúpia tieto štáty, bude to koniec európskeho rozširovania, to vieme. Je našou zodpovednosťou zahojiť rany spôsobené vojnou v minulosti. Pánovi Dačičovi chcem povedať, že uznesenie EP o Šešeľovi je niečo, čo ste vy mali urobiť ešte pred nami. My sme odsudili to, čo ste vy zanedbali odsúdiť a to e, je vojnová retorika Šešela, pretože táto jeho retorika destabilizovala mier na Západnom Balkáne. Napri- namiesto toho, aby ste sa dištancovali od tejto retoriky, ste karhali svojich susedov. A toto je potrebné si uvedomiť. Ďakujem. Bohužiaľ bez mikrofonu. Ďakujem, pán predseda. Vítam súčasnú pozíciu k západnému Balkánu. Sme v lepšej pozícii ako pred mnohými rokmi a takisto vítam aj ministrov, ktorí dnes prišli. Ďakujem za ich príspevky. Pán predseda, rôzne štáty západného Balkánu robia rôzne pokroky na ceste do EÚ. Ja som znepokojený tým, či Bosna Hercegovina robí dostatočný pokrok. EÚ sa snaží, vidíme britsko-nemeckú iniciatívu, ktorá je dobrá. Vítam aj návštevu komisára Hána a e, takisto vítam aj návštevu vysokej zástupkyne pani Mogherini. A ja navštívim Bosnu-Hercegovinu tento týždeň. Je nevyhnutné, aby prišla nová vláda čo najskôr, aby začala tlačiť na zmeny, ktoré sú potrebné. Potrebujeme naliehavo politické zmeny, pretože je potrebné riešiť ekonomiku a korupciu. Bohužiaľ, predseda je opäť bez mikrofónu. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Nie je potrebné hovoriť, že plne podporujeme proces rozširovania na Západný Balkán ja ako Rumún som veľmi šťastný, že vidím dnes štáty, ktoré rokujú. Pre, predstavte si, čo by sa bolo stalo, keby Západný Balkán nemal e, európsku perspektívu, čo by sa s ním stalo v tejto súčasnej veľmi uh, citlivej situácii. Musíme tam posilniť regionálnu spoluprácu, lebo to je predpoklad každého rozšírenia. A keď sa využívajú predvstupové fondy, je potrebné investovať najmä do infraštruktúry, energetiky, železníc a diálnic. Toto teraz umožňujú európske pravidlá. Druhá pripomienka. Dvojstranná podpora procesu rozširovania. Pozrime sa na situáciu v Albánsku a v Macedónsku. Musíme ukončiť bojkot. To je veľmi škodlivé pre tieto štáty a národy. No a na záver, tieto štáty chceme posudzovať a musíme posudzovať podľa ich zásluh a nie podľa histórie. Štáty v regióne by sa mali vzdať využívania e, svojich dejín, svojej histórie. E, keď rokujú s inými štátmi Západného Balkánu, nemali by vnášať do týchto rokovaní svoju históriu. Ďakujem. Bohužiaľ opäť bez, bez mikrofónu. Ďakujem. Pán predseda, chcem privítať ministrov zahraničia štátov Západného Balkánu a chcem nadviazať na tie romantické poznámky ministra e, zahraničia, ktorý sa vyjadroval o vzťahoch s Gréckom. E, my sa snažíme samozrejme zlepšovať e, naše vzťahy. Ja som nedávno položil aj otázku predsedovi Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o názov štátu. A odpoveď hovorilo, že máme radi macedónsky štát a že je potrebné rešpektovať rezolúciu Bezpečnostnej rady. To je pravda, ale konštatujem, že dnes sa tak nedeje nikto to nerešpektuje. Všetci kolegovia konštantne eh, porušujú uznesenie Bezpečnostnej rady a firom nazývajú eh, Macedónskom. Takže ak eh, tento štát si bude privlastňovať neustále meno Macedónsko, tak grécky nárok neakceptuje e, vstup tohto štátu do EÚ. Vláda sa môže zmeniť, ale Grécko nikdy neakceptuje vstup Macedónska do EÚ. Ďakujem teraz. Navrhujem, aby ministri zahraničia sa vyjadrili opäť, ale v opačnom poradí. Ale najskôr ešte jedna pripomienka. z histórie viem, ako veľa e, vecí nás často rozdeluje. A ešte vždy to vnímam ako zázrak, že 9. mája 1950 5 rokov po skončení druhej svetovej vojny francúzsky minister zahraničia Robert Schuman ponúkol nám Nemcom, aby sme na základe nediskriminizácie založili Európske spoločenstvo uhlia a ocele na rovnom základe. Myslím si, domnievam sa, že po tých hrôzach druhej svetovej vojny, po holokauste, e, po všetkých tých veciach sme toto jednoducho nemali právo ani očakávať. V 20 storočí a hadam ani nebol väčší deň ako tento e, deň. Robert Schumann mal za toto dostať podľa mňa Nobelovú cenu. Že ju nedostal, to je podľa mňa veľmi zlá vec dodnes. Je to najväčší e, mierový iniciátor vôbec 5 rokov po tej hroznej vojne, ktorá bola spojená s, Nemec- s Nemeckom. A toto je vlastne aj, alebo bola motivácia európskeho znova, znovu zjednotenia my sme si povedali, že nebudeme sa ďalej už hrabať v minulosti, ale začneme tvoriť spoločnú budúcnosť. A presne o toto ide aj v procese rozširovania EÚ. Presne o toto ide aj v procese rozširovania. Európska únia nemá prispievať k tomu, aby sa riešili problémy z minulosti. Mala by vytvoriť spoločný právny poriadok, kde sa budú spájať a zlučovať e, rôzne záujmy a tým tie problémy minulosti už budú zbytočné. A toto si ja želám pre Západný Balkán, aby sme začali zaobchádzať navzájom e, so sebou na tomto základe. Toto je vlastne aj srdce európskej politiky zjednocovania. A ak si dáme takéto predsavzatie, tak potom aj budúce generácie sa, sa už nebudú zaoberať e, tými problémami z minulosti, kto komu ako ubližoval. No a my si myslíme, že v tomto kontexte by sme mali diskutovať. Všetky strany by sa mali na tom zúčastňovať. Nikoho nechcem vylúčiť. Ja teraz sa s touto požiadavkou obraciam na všetky strany. Inak to nebude fungovať. Toto by malo byť základom ďalšieho procesu rozširovania. Západný Balkán celé stáročia bol eh, bitevným polom Dochádzalo tam k rôznym surovostiam, e, násiliu a teraz by e, to mohol byť región mieru a zmierenia. Proces prístupových rokovaní nás k tomuto môže presne priviesť. Teraz poprosím, aby sa vyjadrovali ministri, ale v opačnom poradí. Každý bude mať 4-5 minút. Bolo by to ideálne, keby ste dodržali tento čas. Nemusíte odpovedať na každú jednotlivú otázku úplne detailne. Pán Dačič, máte slovo ako prvý. Začnem teda ako prvý. Ďakujem za slovo. Keď e, som sa vyjadroval, e, nechcel som byť arogantný, ako povedala pani Tomašič. Ja som prezentoval iba našu pozíciu k problému Srbska a chcel som e, povedať, že okolo e, Šešela vznikol skutočný justičný cirkus, ktorý vlastne sa odohrával aj v Hágu a Srbsko sa na tom nezúčastňovalo. Ako viete, v politickom zmysle Eh, premiér, eh, ja aj ďalší ministri, celá srbská vláda sme povedali, že takáto politika nemôže eh, byť podporovaná Srbskom. Každá normálna osoba v Srbsku odmieta takúto politiku dnes. My sme to povedali jasne. Možno zas zástupcovia e, Európskeho parlamentu to pochopili lepšie. Vieme, čo povedal v Srbsku šéf misie EÚ. Povedal, že pozícia Srbska je jasná. Aj misia sa jasne vyjadrila, takže my sa nemusíme obhajovať alebo ospravedlňovať, najmä pokiaľ ide o tie obvenenia zo strany pani Tomašič. Neviem, či ešte v tejto sále. Ja ale rešpektujem každú osobu, ktorú si zvolil chorvátsky ľud. Ale presne ako zaznelo, každý má svojho šešela. V chorvátskej televízii sa napríklad hovorilo minule, že Chorvátsko patrí iba Chorvátom a komu sa to nepačí, má odísť z Chorvátska. A toto nebolo odsudené zo strany Európskeho parlamentu. A vy, vy, vy si myslíte, že toto sú európske hodnoty a chcete, aby takéto hodnoty malo aj Srbsko? Ja podľa toho nemôžem akceptovať takéto výčitky eh, a okrem toho ja som nikdy nebol spolupracovníkom Vojslava Šešela. V Srbsku v Bujanovaci sa e, konalo spoločné cvičenie srbskej, chorvátskej a americkej armády. Zúčastnili sa aj Bulharsko a Macedónsko. To viete, my teda sme neutrálni a spolupracujeme spolupracujeme so všetkými národmi a Rusko nemá na nás a na naše pozície žiaden politický vplyv. Ja súhlasím aj s pánom Plenkovičom, ktorý povedal, že je potrebné odsúdiť túto retoriku. Áno, ale buďme korektní a spravodliví. Musíme takúto retoriku odsudzovať všade. Všade, kde sa objaví, nemôžeme odsudzovať iba určitých ľudí. Keď sa hovorí o ústačovcoch v Chorvátsku napríklad, alebo o proticirilickom hnutí, vy viete, že ja sa snažím o normalizáciu vzťahov, vrátanie dobrej spolupráce eh, s parlamentom. Keď som bol minister vnútra, ja som sa nezaoberal minulosťou, ja som sa snažil o dobrú spoluprácu a zorganizoval som mnohé bilaterálne zasadnutia s Chorvátskom a Srbskom. Chcem sa teraz spýtať, či sa budeme stále obracať do minulosti a pozerať na minulosť, alebo či sa začneme pozerať do budúcnosti. Táto diskusia, ktorá sa tu spomínala, je medzi Srbskom a Chorvátskom. Ja nechcem povedať, že Srbsko chce mať prístup k moru. Ja som urobil iba vtip, ja som povedal, že Srbsko je jediný štát eh, jadranskej iniciatívy, ktorý nemá prístup k moru. A táto iniciatíva iniciatíva jadranských štátov a jonských štátov e, bola našim želaním. Samozrejme, historicky sme si želali mať prístup k moru, ale e, nemáme v súčasnosti e, žiaden nárok alebo nemáme žiadnu tendenciu si nárokovať v súčasnosti prístup k moru. Ja nie som za to. Chorvátsko je teraz v EÚ a vy nám musíte slúžiť ako príklad, pretože vy máte demokratické hodnoty. Nie je našou povinnosťou e, milovať sa navzájom, ale musíme e, sa pozerať do budúcnosti a musíme sa vyhnúť tým neustálým hádkam. Samozrejme, hádať sa je vždy ľahšie, ale opakujem, my odsudzujeme akúkoľvek politiku, ktorá škodí stabilite e, a mieru na Balkáne a legálnosti situácie. Vrátanie šovinistických a neonacistických vyjadrení, ktoré sa objavujú v Srbsku v súvislosti so Šešelom. Ale rovnaké veci sa objavujú e, v Chorvátsku. V Albánsku sa hovorí o Veľkom Albánsku. V Belehrade minule sa konal fotbalový zápas, kde sme tiež takéto veci počuli. Takže my sme proti tomu, chceme podporovať stabilitu v regióne a chcem takisto poukázať na naše veľké pokroky, ktoré sme zrealizovali. Nebolo to jednoduché a ja sa snažím a budem sa snažiť naďalej normalizovať naše vzťahy s Chorvátskom. Minulosť sa musí určitým spôsobom upraviť a teraz sa ale musíme pozerať do budúcnosti. Musíme sa starať o budúcnosť bez ohľadu na to, aká bude v Chorvátsku vláda. Nemôžeme si zvoliť eh, miesto, kde žijeme, kde existujeme, ale môžeme zmeniť budúcnosť. I keď počujeme iné veci na, Balko- na Balkáne. Faktom je, že nemôžeme na tom Balkáne žiť izolovanie jeden bez druhého. Musíme koexistovať. Ďakujem, pán Lubčič. Ďakujem. Ešte raz sa chcem poďakovať za túto možnosť výmeny názorov z európskej perspektívy. Ďakujem za povzbudenie. Veľmi stručne sa vyjadrím o dvoch veciach. Ďalšie legislatívne reformy. Ako som už povedal, po tom, čo sa e, ukončí zmena ústavy, náš parlament teraz rokuje o veľkom balíku reforiem a v priebehu ďalších týždňov dúfame, bude schválený tento balík. Pokiaľ ide o justičnú nezávislosť a zodpovednosť, e, zákony o osobitnom prokurátorovi, o ústavnom súde, o súdnej rade a o menovaní sudcov, plus e, balík e, proti korupcii, financovanie politických strán, e, lobbying, konflikt záujmov a takisto etický kódex členov parlamentu. To je dosť obsiahly balík s rôznymi etickými a protikorupčnými pravidlami. To vyplýva z kapitol 23 a 24. A keď budú tieto zákony schválené, inštitúcie budú mať možnosť e, dobre pracovať a e, ukáže sa aj efektivita reforiem, ktoré boli zavedené. Druhá otázka sa týkala e, integrácie Rómov. Toto je jedna z priorít ľudské práva, v oblasti ľudských práv tí, tí Rómovia sú prioritou. My sme prijali viaceré opatrenia, aby sme zvýšili integráciu. Týka sa to sociálnych záležitostí, vzdelávania, trhu práce. E, už sme dosiahli určité úspechy, ale ešte stále musíme veľa pracovať. Potom máme antidiskriminačnú radu, ktorá má monitorovací mechanizmus a potom sú to aj príslušné parlamentné výbory, ktoré sa venujú týmto témam. Myslím si teda, že EÚ a aj rôzne agentúry OSN budú pokračovať um, v monitorovaní ďalšieho pokroku. Ďakujem. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem pekne. Pán predseda, uh, prvýkrát som vystupoval po anglicky, teraz vystúpim po nemecky, pretože obaja Nikola Prokonsky, aj my e, prichádzame práve zo e, stretnutia frankofónie. Na toto podujatie Kosovo e, získalo tam členstvo ako nezávislá teda republika Kosovo. Na budúce teda budem hovoriť po francúzsky, ale teraz by som chcel robiť zhrnutie v Nemčine. Dámy a páni, je to pre mňa naozaj veľká radosť, že pokiaľ ide o Kosovo, nebolo veľa otázok budem sa snažiť eh, zaujať eh, stanovisko k týmto otázkam. Ale myslím, že kľúčovou otázkou tu je, ako región v budúcich 5 rokoch bude vyzerať. To je tá kľúčová otázka, ako bude vyzerať Západný Balkán v budúcich rokoch. Predtým eh, v minulosti som trošku uvažoval nad tým, Eh, aký je teraz status quo v regióne. Eh, myslím, že EÚ je eh, naďalej, sa, sa veľmi zasadzuje za tento región. V každom prípade treba sa sústredovať na konsolidáciu v rámci EÚ. Myslím, že my na Balkáne by sme tiež sa mali snažiť o regionálnu konsolidáciu, a budem sa snažiť vysvetliť, čo to znamená. Poprvé si myslím, že e, pokiaľ ide o Balkán, Európska e, integrácia z pohľadu Kosova nie je e, rozširovanie, ale konsolidácia. Rozširovanie by sa mohlo vzťahovať na Ukrajinu alebo Turecko, ale nie na základ, za, západný Balkán. my sme naozaj obklúčení inými európskymi krajinami aj z historického a kultúrneho pohľadu, geografického pohľadu. Sme vždy boli európskymi krajinami. A zároveň musím povedať, že pred nami e, stoja dva, e, dva e, veľké regionálne výzvy a bude toho na Balkáne veľa od toho závisieť. Prvou výzvou sú otvorené bilaterálne otázky a my sa tu musíme sústrediť na to, ako chceme ďalej e, pokračovať proces normalizácie medzi Kosovom a Srbskom napríklad. Z našej strany sme ochotní e, e, v časovom rozmedzi napríklad 5 rokov odstrániť všetky otvorené otázky so Srbskom a vypracovať mierovú dohodu, ktorá by viedla k zmieru oboch národov ale odhliadnúc od procesu normalizácie medzi Srbskom a Kosovom, sú tu aj iné otvorené bilaterálne otázky v regióne, ktoré e, nebudem zámerne spomínať, lebo tu sedia aj pri mne moji kolegovia. Ďalší aspekt e, regionálnych víziev súvisí s medzi štátnymi a spoločenskými e, procesmi zmieru súvisí s nedostatkom hospodárskeho rozvoja, investícií, infraštruktúry, ale obzvlášť nedostatku právneho štátu, nedostatku v oblasti boja proti korupcii, s právami menšín, slobodou médií Spomenuli to tu viacerí kolegovia. Pokiaľ ide o Kosovo, my e, máme veľký záujem v budúcich rokoch naďalej posilňovať proces konsolidácie nášho mladého štátu. Medzi časom 108 krajín nás uznalo a sme aj členmi e, viacerých regionálnych európskych aj globálnych organizácií. Kosovo je štát a vždy ostane štátom a preto by som chcel e, všetky tie európske štáty, ktoré Kosovo ešte neuznali, vyzvať, aby e, dospeli k rozhodnutiu a uznali e, ho ako takéto posilní Európu. A, ale posilní to nás všetkých A preto by som chcel e, všetkých e, priateľsky poprosiť, aby sme sa v budúcom roku snažili o dobré, pozitívne rozhodnutia pre našich občanov, aby naši ľudia mohli uh, uh, užívať výhody uh, voľného cestovania. Je Dobre, že sa padlo rozhodnutie týkajúce sa Moldavska tento rok e, v oblasti e, liberalizácie vízového režimu. Myslím, že voľby v Moldavsku by boli e, minulú nedelu inak skončili, úplne inak skončili, keby k tomu nebolo došlo. A pokiaľ ide o Kosovo, aj tu je potrebná silná európska vôľa, aby naši občania mohli e, v budúcom roku cestovať bezvízovo do šengenských krajín. Pán Brok, ešte raz by som vám chcel poďakovať za to, že ste ma spolu s mojimi kolegami z regiónu e, pozvali na toto stretnutie a sme veľmi vďační Európskemu parlamentu aj národným parlamentom za masívnu obrovskú podporu pre Kosovo. Thank you very much. I think that we have, uh... Ďakujem pekne. Myslím, že sme tu zhrnuli tie najdôležitejšie veci. Zaznelo že tu nemáme naprávať historické e, e, nepravosti, ale zabezpečovať, aby e, už nedochádzalo aktuálne k nepravostiam ani v budúcnosti nie. Myslím, že je najdôležitejšie, aby keď hovoríme o štandardoch a európskych hodnotách, by sme e, e, sa nesnažili macedónskú identitu vymazať z dokumentov EK e alebo macedónsky jazyk alebo iné veci, ktoré zastupujú základné ľudské demokratické práva za ktoré sa zasadzujú naše parlamenty. Mali by sme podporovať rokovania, to je nástroj, ktorý umožňuje členským štátom Eh, postupovať ďalej. Reformy potrebujeme. Toto sa nedeje v kontexte zabezpečovania, že tu sú reformy, ale sa to zneužíva na vytvorenie určitej hmly. Ja tu teraz hovorím o Macedónsku. Nezačali sme ešte eh, rokovania, pretože by proces nie dostatočne dlho trval, alebo že by sme sa neboli zaobrali všetkými prioritami Európskej únie, ale pretože tu nie je konsenzus. A tento fakt sa ešte stále tu odráža. E, politici ešte stále hovoria, že ak Macedónsko nebude mať dôveryhodný e, e, prísľub európskej integrácie, bude to viesť k problémom. A to je prepojené aj s otázkou názvu. Myslím si, že táto otázka patrí naozaj do minulosti a preto by sme sa tým nemali dlho zabrať, ale realitou je, že tu takýto konsenzus potrebujeme a možno toto bol spôsob, že e, teda sme sa naučili, že e, určité e, že české štáty môžu ešte stále spomínať, spomínať a nastolovať určité predbežné podmienky, ktoré nemusia byť vždy v súlade s princípmi EÚ a nie vždy sa v tejto súvislosti bude rešpektovať E, práva zákona. Ja som bol veľmi rád, že ste spomenuli e, práve túto e, tému. Medzinárodný trestný súd tiež z, z, zdôrazňuje, že nikto nemá na právo navrhovať iné meno, než aké si nezávislá suverená krajina zvolila. Takže toto by nemal byť dôvod, prečo by sa nemalo pokračovať v posilňovaní naozaj dobrých vzťahov s našim južným susedom s Gréckom, pretože máme, myslím, spoločné politické, hospodárske a strategické ciele a toto by mal byť dôvod pre nás všetkých, aby sme sa snažili eh, viac eh, pracovať na tomto. K vnútornej situácii a vyhýbaniu sa tohto ako e, e, e, nejakého očakávania. Máme dosť odlišné názory takmer na všetko, ako tomu tak býva v rôznych krajinách, ale v Macedónsku je EÚ veľmi silným posilňujúcim faktorom. Toto bol presne ten dôvod, E, e, že e, pre, prečo sa snažíme vyriešiť aj túto, túto otázku, prečo sa snažíme postupovať ďalej na ceste integrácie. Viackrát sa tu spomenuli určité reality a ja si myslím, že my na Balkáne by sme si mali tiež uvedomovať. Prvou takouto realitou je, že nikto nezíska v žiadnom členskom štáte aplaus, keď povie, áno, zabezpečme, e, e, že e, tu teda má byť rýchly prístup dnes týchto krajín, to je jedna realita. Ďalšou realitou je, že pokiaľ tu nebudeme mať dôveryhodnú európsku budúcnosť, môžu, môže, môžu nám ujsť historické príležitosti. Jedna z nich je pred nami. Každá z tých transformácií, ktorá na Balkáne v priebehu posledného storočia prebehli, Otomanská ríša, prvá, druhá, prvá, druhá svetová vojna, komunizmus a uh, uh, videnie z komunizmu, všetko sa to dialo uh, uh, s krvi prelievaním. Toto je prvá transformácia, ktorá prechádza bez krvi prelievania a to je teda prechod našej spoločnosti do tej európskej. Nestrácajme toto z e, pamäti, pretože to je kľúčové na to, aby sme zabezpečili, že pani Schumann a Monet mali pravdu Netrvá to jeden deň, ale musíme rešpektovať princípy a hodnoty. A jedným z nich je, že všetci máme e, určitú e, dôstojnosť a právo e, na seba definovanie. Ďakujem pekne. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Ja sam se isto opredijelio kao moj kolega Hođaj da promijenim jezik. Ďakujem pekne. Ako moji kolegovia, ja som sa rozhodol eh, vystúpiť na záver v inom jazyku. Niektorí z nás s pádom Jugoslávy možno získali, ale väčšina z nás stratila. Ale aspoň eh, niečo sme získali, to je viacjazyčnosť. Teraz mnohí z nás hovoria viacerými regionálnymi jazykmi a preto sme nemuseli e, e, stráviť e, veľa dní v jazykových školách. Takže mm, ja som veľmi rád, že môžem vystúpiť pred Európskym parlamentom a počuť môj jazyk, bosnecký jazyk tu v plene. Dúfam, že raz bude tiež patriť tým oficiálnym jazykom v tejto sále. Nie je to teda jazykom regiónu, ale ponecháme to takto. Bez pádu bývalej Jihoslavie by sme e, tu teraz všetci spolu takto nesedeli v čakárni Európskej únie. Dnes nebudem hovoriť o Šešelovi, ale niekto sa ma spýtal, keď som e, e, tu vstupoval, čo to nesiem, e, čo to mám pripnuté na saku. Nebudem hovoriť o Šešelovi, ale toto si tu ponechám ako symbol Srebrenice. Pripomienky tých strašných vecí, ktoré sa udiali cez vojnu. Takže skončíme tento príbeh tým, že eh, je potrebné odsúdiť túto časť histórie a pripomínať si eh, aj to, čo sa teda dialo v Srebrenici. v jednej z krajín, ktorá je zastúpená tu eh, v Európskom parlamente. Je to ale história minulosti, takže ďakujeme za to, že sme tu mohli byť prítomní. Pokiaľ ide o situáciu v Bosne a Hercegovine, myslím, že sme na tej správnej ceste ale možno e, trošku príliš pomaly. Ale aj keď pomaly, aspoň na tej správnej ceste, takže nie je to až také zlé, ako sa zdá. Žiaľ, e, nepodarilo sa vytvoriť e, vládu. Pravdepodobne sa nám to nepodarí pred koncom roka, ale táto iniciatíva prísť do Sarajeva budúci týždeň ten nemecko-anglická iniciatíva. Je to logický dôsledok rozhodnutí e, e, rady. Takže možno ďalším logickým krokom pre túto iniciatívu by bolo e, mať tú spoločnú iniciatívu, ktorú by podporila aj druhá strana oceánu. Toto by sa dalo využiť na vytvorenie nového typu vlády v Bosne a Hercegovine, eh, aby sa tu vytvorila platforma na vytvorenie novej reformnej vlády, ktorá by využila eh, takúto platformu na vytvorenie eh, správneho typu vlády. Táto iniciatíva teda je vítaná a my to vnímame ako skutočnú príležitosť pre Bosnu a Hercegovinu aktuálne. Pokiaľ ide o ruský vplyv, radikálsky islám v Bosne a Hercegovine, už e, sa to tu dnes spomenulo. E, toto vakuum, ktoré sa vytvorilo e, zastavením integračného procesu do EÚ, tým oslabením európskej perspektívy, toto vákium priťahuje niečo iné, čo e, má zaplniť medzeru. Či už to bude ruský vplyv, alebo islám, radikálsky islamizmus. Ja dúfam, že e, tomu tak naozaj nebude. A Nemyslím, že teda nejaká iná krajina by mala problém s Bosnou Hercegovinou a, a s jej bud- európskou budúcnosťou. Bosná Hercegovina e, e, tiež má vo svojom vnútri konsenzus medzi všetkými e, svojimi etnickými e, skupinami, e, že e, teda je tu vôľa stať sa súčasťou e, európskeho spoločenstva. A takisto sme na ceste e, do NATO, možno nie takým istým E, tak, tak isto silno, ako e, je tu vôľa stať sa členmi EÚ, ale ja myslím, že tie správne rozhodnutia padnú. A ešte k našej ústave. E, možno je v angličtine, pretože ešte nebola do nášho jazyka od dní Daytonu preložená, takže možno by bolo vhodné, keby sme napísali inú ústavu v našom jazyku, Teraz sme v ratingu D+. E, no a toto je moja odpoveď na otázku e, e, k referendu. Nemyslím si, že referendum je skutočnou možnosťou. Nemyslím si, že ktokoľvek by bol taký šialený, že by sa preto rozhodol, to by bol naozaj bláznivý krok. Bolo by to porušenie Daytonu a každé porušenie Daytonskej dohody by, eh, znam, eh, by umožnilo intervenciu medzinárodného spoločenstva. Medzinárodné spoločenstvo by to neumožnilo, takže ja si nemyslím, že by eh, ktokoľvek bol dostatočne hlúpy, aby toto cestou sa vybral. A dovolte mi, aby som na záver povedal, že je naozaj dôležité pre nás urobiť si svoje domáce úlohy, je totiž potrebné pre Bosnu a Hercegovinu toto nemáme naozaj inú perspektívu, potrebujeme e, navzájom spolu nažívať a odstrániť tie negatívne konotácie, ktoré tu sú. Možno by sme mali osláviť naše rozdiely. Dúfame, že nás Európa e, podporí v tom, pretože ona hovorí, že e, jej sila je v rozmanitosti Takže to je niečo, na čo sa teším. Ospravedlňujem sa, že mi to trvalo e, trošku dlhšie, ale veľmi sa mi páčilo počuť môj jazyk e, v tomto priestore. E, ďakujem. Ja sa chcem tiež srdečne poďakovať ministrom zahraničných vecí za to, že tu zniesli toto zasadnutie spolu s poslancami a že s nami diskutovali. Ešte raz by som chcel zopakovať, že pre nás e, v veľkej väčšine je jasné, že e, e, sme za proces rozširovania západným Balkánom. Samozrejme je jasné, že treba prekonať ťažkosti v bilaterálnych vzťahoch aj pokiaľ ide jednotlivé krajiny. Nebudem to všetko opakovať a dúfame, že tento proces aj z globálno-strategických dôvodov bude prebiehať konštruktívne v dohľadnej dobe pokiaľ ide otázku ekty, doteraz som nepochopil, čo tento e, súd naozaj e, mienil e, takýmto krokom. Každý sa môže dostať do ťažkostí, bolo treba pouvažovať akurát. No ale to je bod, ktorým sa môžeme zaoberať raz osobitne, neza, nezávisle od tejto konkrétne situácie. Chcel by som poďakovať aj kolegom z národných parlamentov za tieto dva dní diskusí. Z môjho pohľadu som to vnímal ako veľmi plodné. Ja dúfam, že vy máte rovnaký pocit. Môžeme e, si to teda, dúfam, zopakovať. Viem si predstaviť, že na budúce možno e, pri príprave e, samitu e, obrany by sme mohli medzi nás pozvať generálneho tajomníka e, NATO, možno 2. februára, začať si asi poznačte predbežne tento termín. Dnes popoludní pokračujeme v našej práci. Kto tu ešte z vás bude, môžete sa e, pokojne zúčastniť. Môžem vám prečítať body programu o 15. Budeme hodinu diskutovať s Michailom Chodorkovským, a o 16. Eh, s predsedom vlády v Libanone. O 17. budeme si vymieňať názory s Bernardinom Leonom o eh, situácii v Líbii. Kto má záujem o tieto témy, srdečne ho pozývam zúčastniť sa tejto diskusie. Inak vám želám šťastnú cestu domov, eh, príjemný obed a dúfam na skore opätovné stretnutie a ako ho nebudem vidieť, tak aj e, pekné Vianoce. Ďakujem za vašu prítomnosť.